Colleagues, good morning. Dobré ráno, kolegovia. Dobré ráno vám všetkým. Chcela by som vám pripomenúť, že účelom dnešného prvej časti stretnutia je voľba nového predsedu eh, tohto výboru podľa článku 204 zasadacieho poriadku. Máme zoznam všetkých poslancov a náhradníkov a chcel by som oznámiť, že sme dosiahli kvórum, takže môžeme začať. Teraz poprosím kandidátov alebo návrhy na kandidátov. Ďakujem, eh, pani predsednička. Chcela by som nominovať eh, pani Fan Boselt, pretože budeme potrebovať naozaj silnú, eh, silné predsedníctvo, aby sme sa vyrovnali s tými E, výzvami. A na to potrebujeme silného predsedu. Ďakujem. Sú tu nejakí iní kandidáti? Dobre, vieme, že Annelín je plnou členkou tohto výboru, splňa všetky kritériá a takisto zaslala aj deklaráciu finančných záujmov. Evelyn, súhlasíte s touto nomináciou? Áno, súhlasím. Výborne. Takže môžeme sa teraz eh, dohodnúť, že zvolíme novú predsedničku aklamáciou. Áno, ďakujem. Dobre uh, morning, um... Dobré ráno vám všetkým. V prvom rade by som sa chcela poďakovať všetkým kolegom za ich podporu a zvlášť samozrejme koordinátorom pochopiteľne. Myslím si, že e, vnútorný trh je základným kameňom európskej spolupráce. A v svetle e, tohto si takisto myslím, že dobrá dohoda ohľadom Brexitu je veľmi dôležitá pre Európu. Ako už bolo povedané, som si istá, že veľkou výzvou našeho výberu alebo mnoho veľkých víziev bude predovšetkým spolupráca s inými výbormi. Takže myslím si, že budem tou správnou voľbou pri obrane našich kompetencií. A samozrejme, čo sa týka obsahu digitálny eh, Jednotný trh ponúka množstvo príležitostí, ktorý môže viesť k vytvoreniu nových pracovných miest a lepšiemu spotrebiteľskému výberu. Dúfam teda, že budeme na tom pracovať spoločne na tomto výbore, pretože musíme spolupracovať, pretože sme v výbore. A na to sa naozaj veľmi teším, takže ďakujem veľmi pekne. A teraz môžeme oficiálne začať Zdá sa, e, že dnes je teda môj prvý deň ako predsednička, tak sa ospravedlňujem, ak nepôjde všetko hladko. Chápem to tak, že niekto z koordinátorov by sa chcel ujať slova najprv Andreas. Ďakujem, ďakujem, Annelin, sme veľmi radi a želáme vám všetko dobré všetko je v živote poprvý krát a sme si istí, že odvedieš veľmi dobrú prácu. Chcel som sa ujať slova, pretože nielen preto, že vám chcem pogratulovať, ale chcel by som iba potvrdiť, čo ste už povedali. Bohužiaľ, v minulých rokoch sme boli e, svedkami toho, že vnútorný trh e, nebol e, v jadre niektorých európskych politík. No a to spôsobovalo problémy nielen výboru, ale aj parlamentu. A myslím si, že preto je veľmi dobrou príležitosťou, keď sme vás zvolili, aby sme povedali veľmi jasne, že budeme všetci spolupracovať a môžem povedať aj v mene našej skupiny, že dúfame, že E, urobíte všetko, čo je vaš, vo vašich silách, aby ste bránili e, záujmy vnútorného trhu. E, a to samozrejme v kombinácii s ochranou spotrebiteľa, pretože tá koherentnosť, ktorú prinášal práve tento výbor do práce parlamentu, bol vysoko oceňovaný a tie dopady na vnútorný trh boli veľmi nápomocné. A myslíme si, že by sme mali aj naďalej obraňovať tieto pozície, rovnako ako aj naše pozície k digitálnemu jednotnému trhu. Nie, že niektorí kolegovia s tým a zda nie sú veľmi eh, spokojní, ale to, že sme priniesli túto tému do parlamentu v roku 2014, viedol e, k tomu, že existuje koherentnosť medzi e, online trhom a offline trhom, bez ohľadu na to, či používate iPhone alebo e, Samsung. A v parlamente nie je žiadny iný výbor, ktorý by takéto rozhodnutia mohol príjmať, okrem toho nášho výboru. Ďakujem veľmi pekne za vaše milé slova, Andreas. Úplne s vami súhlasím minulé roky s pánom Valím sme vyvinuli úsilie, že teraz rozlišujeme, že online a offline a digitálne a nedigitálne trhy e, nie sú teraz rozdeľované nejakou bariérou. A za to vám ďakujem. E, Nikola, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. E, chcel by som vám zložiť kompliment, pani predsednička. Myslím si, že je naozaj veľmi uspokojivé, predovšetkým pre teba, ale samozrejme aj my všetci sme veľmi spokojní, že sme mohli podporiť eh, tvoju kandidatúru. Takže uh, moja osobná gratulácia, ale aj v mene eh, skupiny SAD. Ale samozrejme uh, si v pozícii ako futbalový hráč, ktorý vstupuje do hry až v druhom uh, polčase. A myslím si, že vaša, vaše predsedníctvo bude musieť čeliť témam, s ktorými máme veľké problémy. E, konštatovali sme e, v ostatných e, rokoch, že naše kompetencie boli predmetom útokov iných výborov a vyskytli sa dokonca názory, že ako výbor sme prekonaní. Ja si myslím, že musíme držať spolu, musíme podporovať predsedníctvo tohto výboru, no a musíme pracovať ako tým musíme e, vykonávať naše inštitucionálne právomoci, ale samozrejme je tu aj tá politická časť e, práce. No a tá závisí od nás všetkých, od koordinátorov, od politických skupín, aby sme e, neustále hovorili, ako je vnútorný trh v jadre záujmov. Je to výzva, ktorá sa týka nás všetkých, ale chcel by som povedať, eh, že za eh, našu časť, za našu frakciu by som chcel zagarantovať našu plnú spoluprácu a samozrejme vieme, že aj z tvojej strany eh, dôjde k maximálnemu úsiliu smerom k spolupráci. Samozrejme, inštitucionálna bitka je jedna vec a politická vojna je vec druhá. Takže ďakujem a všetko dobré. Ďakujem veľmi pekne, Nikola. Takisto by som aj ja chcela zdôrazniť, že máme tu čest mať tu dnes pána Malcolma Harbera, kto bol, ktorý bol prvým predsedom tohto výboru. A už včera som sa s ním rozprávala, takže ďakujem veľmi pekne, že ste dnes prišli, znamená to pre mňa naozaj veľmi veľa. Ďakujem veľmi pekne, Anelín. A dovolte mi vys- takisto vyjadriť aj v mene našej e, skupiny plnú podporu e, za, e, na vašu budúcu prácu. Je pred nami veľká výzva, ako zabezpečiť podporu pozície tohto výboru. Zažili sme v minulosti veľa sporov ohľadom tohto a je jasné, že my všetci bez ohľadu na to, ktorú frakciu e, predstavujeme, musíme zabezpečiť dobrú pozíciu tohto výboru v práci parlamentu. Ale takisto by som chcela zdôrazniť, že musíme mať veľmi silnú e, pozíciu voči rade. Prebiehajú trialógy, e, ktoré budú čoskoro otvorené a musíme zabezpečiť to, že náš hlas bude jasný a zvučný. Takže máš na sú plnú podporu a pomôžeme ti pri týchto výzvach. Ďakujem veľmi pekne, Dita. Okay, Julia, please. Áno, nech sa páči, Julia. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som vám takisto pogratulovať eh, k zvoleniu eh, v mene skupiny zelených. Myslím si, že výbor IMKO je naozaj v centre eh, digitálnych záležitostí a je jasné, že digitálna agenda už tak povediac presiakla do všetkých oblastí politik. A vidíme čoraz častejšie to aj na prípadoch, e, ktoré tu máme na vypočutí. Vidíme, že je nesmierne dôležité zachovať tieto väzby medzi jednotlivými výbormi, ktoré sa zaoberajú digitálnymi záležitosťami. A myslíme si, že práve výbor IMCO je vo výbornej pozícii sprostredkovať takúto koordináciu medzi pracovnou skupinou e, pre digitálny e, trh a zabezpečovať tak horizontálnu spoluprácu. Samozrejme, to sme schopní ponúknuť a zároveň sa aj ujať e, vedúcej pozície e, v digitálnych e, záležitostiach a samozrejme v tomto zmysle spolupracovať aj s ostatnými výbormi a v tom máte našu plnú podporu. Chcela by som povedať ešte jednu dôležitú vec. Myslím si, že na výbore IMCO sa nám podarilo dosiahnuť veľmi priateľskú atmosféru medzi jednotlivými frakciami a nemyslíme si, že toto je iba nejaké predstavenie, kde hlavné úlohy e, dostali iba tie hlavné frakcie. Myslím si, že je to dobrý príklad spolupráce medzi všetkými frakciami a e, každá jedna skupina mohla mať rozhodujúcu úlohu pri tvorbe legislatívy a bude ju mať aj v budúcnosti. Takže želám vám všetko dobré a som si istá, že budeme aj naďalej pracovať v duchu e, spolupráce medzi jednotlivými skupinami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, Julia. Ešte jedna pripomienka povedal som, že Malcolm Harbour bol prvým e, predsedom, ale mali sme tu aj kolegu z SAD v roku 2004, e, ktorý predsedal, takže jemu sa ospravedlňujem. Takže po všetkých týchto milých slovách môžeme začať naše dnešné stretnutie prijatím programu schôdze. Sú navrhnuté určité zmeny e, do programu. E, bod 14 o Európskom kodexe v oblasti elektronických komunikácií bol odložený na 4. septembra a body 9 a 5 budú vymenené. Bod 10 e, a bod 15 budú takisto vymenené a bod 14 bis bol e, zrušený. To, to sa týkalo e, prístupnosti. No a takisto na zajtrajšom zasadnutí 22. júna je tento bod zrušený takisto. Ak nie sú ďalšie iné pripomienky, myslím si, že môžeme program schôdze prijať. Zdá sa, že žiadne pripomienky nie sú. Takže teraz sú na rade oznámenia predsedu. Chcel by som všetkým pripomenúť, že toto e, stretnutie je vysielané online a vieme, že ľudia z Austrálie nás takisto pozerajú a chcela by som ich týmto pozdravy A dokumenty máte k dispozícii prostredníctvom e-meetingu. Schválenie zápisnice z predchádzajúcich e, stretnutí z 11. mája a 13. mája a 8. júna e, môžu byť schválené, pokiaľ nie sú nejaké pripomienky, ale nevidím e, žiadne pripomienky. Takže znamená to, A e, vzhľadom na to, Áno, žiadate o slovo, pretože ďalší bod bude aktualizácia o stave trialógu, pretože teraz máme na programe aktualizáciu trialógu o e, geoblockingu, kde budeme o tejto téme hovoriť. Teraz prejdeme na ďalší bod, a to je zváženie kompromisných návrhoch o správach na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a rady, e, ktorým sa stanovujú pravidlá o sprístupňovanie e, trhu hnojivých výrobkov s označením CE. Spravodajkyňou je pani Ildiko Gál Pelc a nech sa páči, máte slovo. Szépen elnök asszony, engedje meg, hogy e, én is gratuláljak a... Ďakujem veľmi pekne. Dovolte mi mm, pogratulovať e, k vašemu zvoleniu. A takisto by som vám chcela poprajať všetko dobré vo vašej pr- budúcej práci. A takisto e, vám, by som vám chcela zaželať mnoho síl, aby ste mohli zastupovať náš výbor v tom zmysle, ako ste už naznačili vo e, vašom úvodnom príhovore. A teraz vzhľadom na to, že máme veľmi málo času, e, chcela by som vyjadriť e, moju vďaku, že som že mám príležitosť predstaviť kompromisné návrhy. Chcela by som vyzdvihnúť prácu predovšetkým tieňových spravodajcov, vďaka ktorým sme dospeli až do tohto bohu. Tieto kompromisné návrhy sú dostupné prostredníctvom e-meetingu. E, tá najnovšia verzia je dostupná všetkým, kto sa o ne zaujímajú. Vrátane všetkých prác na tomto nariadení. Vždy sme boli presvedčení, že transparentnosť našej práce je nesmierne dôležitá a všetky zainteresované strany by mali mať prístup k informáciám o tej najnovšej verzii kompromisných návrhov. Čo sa týka postupu, e, stanovisko jednotlivých eh, výborov, eh, ktoré sa k tomuto vyjadrujú, už prišli minulý týždeň. Takže bol, bolo pred nami naozaj eh, veľa práce, aby sme zostavili tento kompromisné návrhy. A v tomto prípade by som sa chcela poďakovať sekretariátu, pretože všetky, všetci naozaj robili dňom i nocou na týchto kompromisných návrhoch. Táto verzia, ktorá je dostupná na e-meetingu na e, web stránke Európskeho, Európskeho parlamentu, je dobrým základom na budúce stretnutie tieňových spravodajcov. Teraz niekoľko slov o tom, čo sa zmenilo a o tých najdôležitejších technických bodoch. Tým prvým je názov a definície. To je kompromis 1. Mnoho e, poslancov, zvlášť e, španielských poslancov, e, žiadali zmeniť názov označenie CE hnojivých výrobok, výrobkov na umelé výrobky, ktoré zlepšujú absorpciu výživových látok. Čiže tá najnovšia verzia, čo môžem navrhnúť ako definíciu a čo môžu podporiť aj e, frakcie, sú e, rastlinné výživové výrobky. To je ten ostatný kompromis a zatiaľ k nám k tomu neprišli žiadne výhrady, takže navrhujem, aby sme ďalej používali e, túto novú terminológiu, no a e, pochopiteľne celý text bude musieť byť v tomto zmysle e, pozmenený, čo sa týka úvodu do nitrátovej smernice, je veľmi dôležité, že E, tieto opatrenia nie sú súčasťou kompromisných návrhov, e, pretože tie stanoviská boli natoľko rozdielne a budeme hlasovať o týchto zmenách dodatočne a e, bude pri nich mínus a bude návrh odmietnúť týchto pozmeňovacích návrhov. Čo sa týka stimulantov, tam toto bude úplne nová kapitola. Na tom sme pracovali všetci veľmi intenzívne a chcela by som sa týmto všetkým členom e, poďakovať. Možno je to trochu e, zvláštne, avšak dostali sme veľkú pomoc od e, odborníkov a partnerov, ktorí pracujú v tejto oblasti, ktorí zorganizovali prezentácie a profesionálne semináre Takže myslím si, že teraz máme oveľa lepší vhľad do tejto problematiky práve vďaka ich práci. Som presvedčená o tom, že sme prišli s kompromisným návrhom, ktoré môžu byť podporené všetkým politickým skupinám a to je následovné podpora biostimulantov, ktoré nie sú sú, nevyhnutnou súčasťou prírodných výživových látok budú nazývané biologicky príbuzné alebo eh, vyzerajúce ako biologické látky. Na základe návrhov komisie sme realizovali práve takýto kompromisný návrh, eh, pretože sme mali obavu, že práve herbicídy by mohli sa dostať do pôsobnosti eh, tohto legislatívneho návrhu. A to nechceme, pretože my nechceme, aby e, v rámci tohto nariadenia e, boli aj herbicídy. Preto sme zmenili trochu ten druhý kompromisný návrh a v tomto by som chcela požiadať e, kolegov, aby ma podporili. Čo sa týka transpozície, toto je ďalšia veľká téma. Vždy som si myslela, že toto je nariadenie, ktoré nemôže byť e, zavedené z noci na deň a e, musíme dať všetkým zainteresovaným stranám dostatok času. Ja by som navrhla minimálne dva roky. E, viem, že pán Terbele by chcel skrátiť toto obdobie. A pokúšala som sa na dvoch stranách stretnutiach získať aj názor priemyselných odvetví a všetci mi hovoria, že dva roky sú potrebné na to, aby prebehlo toto prechodné obdobie a aby bola implementácia možná. Chcela by som preto navrhnúť, aby sme akceptovali tento návrh dvojročného prechodného obdobia toto hlasovanie e, môže byť veľmi dôležité, takže chcela by som e, podporiť tento návrh e, dvoch rokov. Čo sa týka minerálnych hnojív, je tu niekoľko kompromisných. Aj sú to návrhy 39 až 42. Minerálne hnojivá sú výrobky, ktoré obsahujú výživové látky v minerálnej forme. Alebo takisto môžu obsahovať výživové látky živočíšneho alebo rastlinného pôvodu v minerálnej forme. Rozhodli sme sa vytvoriť novú funkčnú produktovú kategóriu, tzv. PFC kategóriu. A výbor Agri a jeho spravodajca e, si takisto zvolil tento prístup. Musím povedať, že toto je veľmi dôležitý technický kompromis, na ktorom sme sa už dohodli aj s ostatnými výbormi. Takže dúfam, že moji kolegovia ho budú schopní podporiť. Takisto je tu nová kategória, ktorú musím spomenúť, ktoré, eh, ktorými sú geotextílie, ktoré, ktorými sa zakrýva pôda. Toto je však veľmi dôležitá oblasť, ktoré pôvodne neboli eh, v návrhu. Napriek tomu tu existujú rôznorodé názory. Preto sme e, túto časť neobsiahli do kompromisných návrhov, ale namiesto toho budeme hlasovať blok o jednotlivých pozmeňovacích návrhoch. Chcela by som poukázať na moju podporu e, týchto e, geotextílií a predpokladám pozitívny výsledok hlasovania. Myslím si, že musíme vytvoriť priestor na implementáciu týchto geotextílií. V e, ďalšej časti hovoríme o úrovni výživových látok. Chcela by som poukázať na to, že obsah kompromisných návrhov bol e, schválený výborom AGRI. A to je naozaj ten výbor, ktorý má veľmi rozsiahlu expertízu. Odborníci ma presvedčili, že čísla, ktoré ponúka komisia, sú nesmierne nízke v porovnaní s návrhom z roku 2003 a priemyselné odvetvie nie je pripravené na takéto obrovské zmeny z technologického hľadiska. Vačo viac, eh, rada zastáva podobnú pozíciu v tejto téme. Toto je komplexný balík kompromisných návrhov a chcela by som preto poprosiť mojich kolegov, aby e, akceptovali celý tento balík. Samozrejme, tu hovoríme o číslach, ale chcela by som vás pod, preto podprosiť o podporu. Samozrejme, ja som presvedčená o tom, že toto je taká hraničná oblasť, v ktorej môžeme a nemusíme dosiahnuť dohodu. V tom, v tomto prípade budeme hlasovať o pôvodnom návrhu komisie. Chcela by som ešte spomenúť kompromisný návrh 48, tento návrh sa týka časového obdobia organickej e, transformácie látok, ktoré sú biorozložiteľné. E, hovorili sme to aj so spravodajcom, stieňovým spravodajcom za e, skupinou SAD, ktorý navrhol akceptovať e, pôvodný komisný návrh. Myslím si, že priemysel potrebuje čas na to, aby vypracoval nové technológie krytia. Toto je jediný spôsob, e, ako sa môžu prispôsobiť novým kritériám biorozložiteľnosti Preto by som navrhla, že vytvoríme určité normy, ktoré sa týkajú biorozložiteľnosti. To si samozrejme vyžiada samozrejme náležité nástroje preskúmania a ja navrhujem 5 rokov po vstupe do platnosti tohto nariadenia. V tomto ohľade Skrátenie tejto lehoty je takisto možné. Ja som otvorená aj návrhu troch rokov, avšak e, obávam sa, že tento môj návrh zlyhá na stretnutí výboru. A preto e, môžem podporiť aj 5-ročnú lehotu. Samozrejme, viem, že toto je dlhé obdobie, avšak musím mať na pamäti, že toto je veľmi technický e, dokument a tento kompromisný návrh je veľmi komplexný. Už dlhší čas eh, sme pracovali na tom, aby sme pripravili optimálny text. Chceli sme mať nariadenie, ktoré sa pozerá eh, do budúcnosti a ktoré podporí samozrejme náležitým spôsobom obehové hospodárstvo. A samozrejme v neposlednom rade je, eh, že sme samozrejme si vyžiadali aj názor spolupracujúcich výborov INTE a GRI. A prešli sme si nimi a zistili sme, že je tu e, niekoľko pozmeňovacích návrhov v tomto návrhu, e, ktoré narušujú e, pôsobnosť našeho výboru. Hovorili sme o týchto pozmeňovacích návrhoch e, s kolegami, ktorých sa to týka. A toto ráno sme e, zaslali e, list, ktorý podpísala pani Anna Mária Koraca Bild, ktorý obsahoval pozmeňovacie návrhy v mene troch výborov, ktoré boli požiadané o stanovisko a ktoré nemôžeme akceptovať. Pani predsednička, toto je moje zhrnutie kompromisných návrhov. No a samozrejme som zvedavá na stanovisko tieňových spravodajcov a všetkých ostatných kolegov. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Pani spravodajkňa, ako ste už zdôraznili, bol tu zaslaný list všetkým poslancom, ktorých informuje, že 13 pozmeňovací návrh zo strany e, výborov Envy a Agri, o ktorých ste hovorili aj vy. Chcela by som pripomenúť, e, že bolo rozhodnutie konferencie predsedov, ktoré sa týkajú kompetencií a niektoré boli pridelené exkluzívne výboru Envy pretože e, tieto návrhy v prílohe 1 sa neriešia napríklad úravne kontaminantov a nemajú byť predmetom diskusie. Teraz e, by som chcela dať e, slovo tieňovým spravodajcom pán Mark Tarabela z SND. Als Waalse socialiste lid van de discommissie, deze... Ehm, rád by som ako člen socialistickej politickej e, frakcie vám chcel zaželať všetko najlepšie. Gratulujem k e, vašej voľbe za predsedničku. A teraz prejdem na francúzštinu. Ako pani e, Galpelč, teda pani Galpelč už veľmi presne všetko popísala, takže ja môžem hovoriť stručne a dokonca nepresne. 594 ehm, pozmeňovacích návrhov, veľa kompromisných ehm, návrhov. Ja som spokojný, keď eh, vidím kompromisy, ktoré vypracovala pani spravodajkyňa v spolupráci s tieňovými spravodajcami. A myslím si, že to podporí väčšina. Ako povedala pani spravodajkyňa Pelč, navrhla veľmi vyvážené e, kompromisy, ktoré reflektujú hlavné problémy, definícia a stav od odpadu a tak ďalej. Aj keď sa to presne eh, jasne nepovedalo všetko, eh, rád by som, aby sme neotvárali smernicu o tusičnanoch. Niektorí kolegovia to chceli, ale ja si myslím, že to nie je eh, to správne miesto, aby sme to tu robili. S potešením kvitujem tú spoluprácu, ktorú sme mali s pani spravodajkyňou a ďalšími tieňovými spravodajcami. Máme spolu návrh, ktorý odzrkadľuje rovnováhu, propaguje sa obehové hospodárstvo. To bol Jeden z cieľov tohto návrhu kvalitné výrobky pre poľnohospodárov, ochrana životného prostredia. A pokiaľ ide o dvojročnú lehotu, môžem povedať, aj napriek tomu, že som sa na začiatku k tomu nevyjadroval, nebudem robiť žiadne prekážky a nebudem brániť tejto dvojročnej lehote, ktorú si želáte. Možno ešte niekoľko detajlov uvidíme, keď budeme hlasovať o kompromisných a pozmeňovacích návrhoch, ale vo všeobecnosti si myslím, že text je e, vyvážený, to je pri najmenšom môj pocit. Uh, e, Mark, e, alors je voudrais bien, I want to give the floor now. Rada by som teraz dala slovo CR skupine, pán Čezak.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 Pani spravodajkňa vlastne povedala tie jednotlivé záznamy, ktoré boli v správe uvedené a podľa môjho názoru je správa, e, ide teraz správnym smerom. Mám niekoľko poznámok, ale o tom neskôr. V každom prípade si myslíme, že niektoré zápisy sú trochu negatívne a môžu mať katastrofálny dopad na celú Európsku úniu. Uh, veľmi začudujem výsledku prác komisie Envy, pretože ešte nedávno boli, bolo v Štrásburgu deklarovaná bola vyššia miera otvorenosti e, k diskusii na touto tému a myslím si, že e, ich návrhy sú teraz veľmi reštriktívne a veľmi e, myslíme si, že budú mať negatívne dopady na celkový priemysel. Myslím si, že by sme mali postupovať podľa zdravého rozumu a racionálne. Teraz, keď ja chcem sa vrátiť k našej správe, tak ja absolútne podporujem e, všetky e, ustanovenia, ktoré, sa, ktoré hovoria o tom, ako by sa mali prerozdeliť náklady kladené na priemysel. Musíme byť skutočne racionálni, pretože chcel by som sa venovať dvom takým otázkam. Myslím si, že ustanovenie by malo by byť neutrálne a všetky typy, da, typy um, týchto materiálov by mali byť uh, posudzované neutrálne. Ale keď z, uh, vieme, že uh, že rolníci by mali uh, uh, rolníci by mali vidieť, čo potrebujú a čo by mali chceli rozvíjať. No my sa teraz a my sa teraz bavíme potom o deformácii trhu a preferovanie alebo prioritizovanie niektorých materiálov. Dobre, druhá e, otázka, to sú, um, to sú mm, to je tá registrácia pra, na pracovnom stretnutí som už prezentovala moje stanovisko. V mojej skupine je to jednoducho nevieryhodné, že Európska komisia, keď chce, eh, keď chce eh, prezentovať tento projekt podpory eh, priemyslu, tak nerešpektuje určité aspekty. To je nemožné. Pretože myslím si, že každý vie, že priemysel táto kategória, táto kategória z e, e, chlorovodika, prepačte, e, tento produkt by, niektoré veci by sa mali automaticky dostávať do, do nariadenia, alebo keď chceme hodnotiť počas, v rámci komunitológia, toto nie je dostačujúce. Všetky produkty, všetky výrobky, vieme, že nie, nebude to patriť do tých hlavných kategórií, ale dovolte mi opýtať sa EPP v rámci ďalších prác na správe. My všetci vieme, že pani poslankyňa Pelc za chvíľu bude končiť svoju prácu v parlamente a my máme pred sebou ešte veľmi ťažkých týkajúcich sa a správy. My poznáme a z pána správodajcu, ktorý bude pokračovať v tej práci pani Palčík, ale my si myslíme, že ešte je tu veľké množstvo otvorených otvorených otázok a my si myslíme, že by bolo čo najrychlejšie opätovne začať e, tú prácu a začať sa stretávať opätovne pracovne. Dovolte mi ešte, aby sme sa, aby sme sa poďakoval pani poslankyni, spravodajkyni za spoluprácu a za dobrý, dobré výsledky. Ďakujem. Thank you uh, very much, uh, Mr. Čizak. And I would like to... Ďakujem pekne. Rada by som dala slovo uh, Dice za Alde. Ďakujem. Chcela by e, samozrejme poďakovať spravodajcovi z, e, z, za spoluprácu na tomto dokumente. Myslíme si, že sme strafili tú správnu rovnováhu, ako napríklad biorozložiteľnosť a e, kritéria biorozložiteľnosti e, pre plastové materiály a samozrejme aj použitie biostimulantov. A pravdepodobne budeme vedieť podporiť väčšinu kompromisných návrhov. Samozrejme je tu niekoľko problémov, ktoré treba ešte vyriešiť. Čo sa týka schopnosti výboru e, prijať delegované akty, e, považuje sa nesmierne dôležitú ten fakt, že táto pôsobnosť sa rozšíri aj na prílohy. A toto musí byť zachované aj v konečnej verzii kompromisných návrhov. E, čo sa týka doložky o revízie, vítame zníženie kritérií, avšak má pochybnosti o tom, či má byť vôbec súčasťou. Takisto nechce vytvárať novú kategóriu nízkouhlíkových hnojív, ale ak je to jediný spôsob, ako nevylučovať existujúce výrobky z trhu, rada túto možnosť zváži. Samozrejme musíme zabezpečiť, aby sme mali veľmi jasné Eh, vnímanie takýchto víziev. Potom je tu niekoľko návrhov, ktoré nepodporuje. Niektoré kompromisné návrhy hm, pokrývajú veľmi technické veci, ako eh, hm, pridanie nových komponentných materiálov a nastavovanie eh, limitných hodnôt vyživových látok. To sú vedecké veci a nemali by byť e, súčasťou politického rozhodovania. Takisto je presvedčená, že na to, aby sme odstránili bariéry na trhu e, pre e, hnojivá a živočišným produktom podobné výrobky, v tomto zmysle by sme mali opraviť návrh. Takisto nemôže podporiť také kompromisné návrhy, ktoré nejdú v zmysle tohto nariadenia Samozrejme, toto môže byť vyriešené v nadchádzajúcich e, týždňoch. No samozrejme ukáže sa to práca na tomto návrhu. Ďakujem veľmi pekne, Dita. E, je tu niekto ako zástupca GUE? Zdá sa, že nie. Tak potom by som dala slovo Pascalovi Durandovi. Nech sa páči. La présidente, et euh, j'associe évidemment ma voix à euh, toute celle de mes collègues pour euh, vous adresser mes félicitations. Ďakujem pekne. Chcel by som sa e, poďakovať e, kolegom. Dúfam, že budeme mať možnosť pracovať e, rovnako rýchlo, inteligentne, ako z Vicky Ford, ktorej sa chcem tiež poďakovať, aké tu nie je želám jej veľa šťastia v novej funkcii. Ako sme už povedali, aj ona sa snažila hajiť e, kompetencie nášho výboru. Ja ďakujem sekretariátu za list, ktorý bol rozposlaný všetkým výborom, e, že je dobré, aby každý rešpektoval svoje právomoci a vyhneme sa tým rôznym polemikám. To by vytvorilo E, situáciu, ktorá by bola kontraproduktívna, keby sme sa takto vzájomne e, miešali do kompetencií. Po týchto slovách blahopriani sa chcem poďakovať aj z iných dôvodov správodajkyni Mm, bude mať v blízkej budúcnosti novú funkciu, ale ešte stále je správodajkyňa. Chcem sa jej poďakovať, snažila sa o rovnováhu a viem, že to vôbec nebolo ľahké. Tento návrh sa totiž týka rôznych veľmi citlivých oblastí. A kým bude e, mať na starosti túto agendu, si môže byť istá, že ju budeme podporať, pretože ten navrhovaný kompromis je dobrý. Rovnako ako pán e, Tarabela, to určite nikoho neprekvapí, že si vážim jeho slova, ale rovnako ako on by som chcel povedať, že e, pri niektorých témach e, musíme byť k sebe občas aj dobrý, inak by bol život neznesiteľný. A je pravda, že pre nás e, ten kompromis je taký, že sa dosiahla rovnováha, tak nebudeme trvať na určitých lehotách, pokiaľ bude zachovaný kompromis medzi priemyslom a dodržiavaním určitých aký. Niekoľko pripomienok. Súhlasím s tým, čo bolo povedané. Nová definícia sa mi zdá byť dobrá. Často totiž platí, že definície by mali byť jednoduché a pádne. A tá vaša je perfektná. Niekoľko vecných pripomienok. Nechceme, a povedal to aj pán Tarabela, nechceme otvárať smernicu o nitrátoch. To je pre nás dôležité. Chceme zachovať kritérium biodegradability um, plastov v pôde. Tiež nechceme, ako ste aj povedali, zasahovať do smernice REACH, pretože to e, tiež nie je v našom záujme. A e, spolu s vami budeme dbať o to, aby nedošlo k zmene textu návrhu komisie čo by mohlo viesť k veľkým právnym závadám, ako ste už povedali. A na záver ďakujem, že ste tam zakomponovali revíznu doložku, pretože tu je to úplne nevyhnutné. Je potrebné, aby sme mali podobné klauzuly, pretože slúžia ako akási poistka. Ďakujem, Pascal, keďže E, tu nemáme členov z e FTT, z e Je ešte niekto, kto by sa chcel vyjadriť? Nie? Tak potom dám slovo opäť pani správodajkyni. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem sa poďakovať tieňovým spravodajcom za ich stanovisko, za ich podporu naozaj odviedli kus dobrej práce pri tomto návrhu. Je zjavné z pripomienok, že ešte sú určité otvorené otázky, ktoré, e, na ktorých sa úplne nezhodneme, ale to by tak či tak bolo nemožné. Je to veľmi komplexné nariadenie. Myslím si, že všetci sa riadíme princípom, že e, musíme e, vytvoriť e, čo možno najlepšie nariadenie. Pán Tarabela spomínal, že našim cieľom bolo pripraviť kompromisný návrh, ktorý by bol vyvážený a nechceli sme stratiť zo zreteľa naše pôvodné ciele. Chcela by som sa mu poďakovať za jeho konštruktívny prístup a za vynikajúce návrhy, ktoré e, umožnili tento kompromis. A pán Čtakovský e, spomenul, že sme efektívni a rýchli. Ja dúfam, že budeme e, rýchli a efektívni, pretože musíme naozaj si dať pozor a zohľadňovať všetko, čo nie vždy je úplne možné. Z jeho pripomienok bolo zjavné, že e, skutočne tu je eh, k dispozícii veľká eh, expertíza k tejto širokej eh, oblasti a musíme to nejako zosúľadiť. Už a keď tu nebudem, bude tu niekto, kto bude pokračovať v mojej práci. Budeme 13. júla hlasovať o tomto návrhu a bude to hlasovanie bez mandátu. Cieľom je, e, aby e, nadchádzajúci spravodajca mohol ďalej e, meniť tento text. Samozrejme, že na E, o tomto ešte budeme hovoriť na zasadnutí tieňových e, spravodajcov. A chcem povedať, ako pán Česak už vie, e, spravodajca Envy nie je spokojný s úrovňou kadmia, taktiež, takže tam určite bude predložený nejaký pozmeňovací návrh na plenárke. Takže ešte do 13. júla máme pred sebou dlhú cestu. Chcela by som sa Dite poďakovať za jej stanovisko a za jej podporu. pokiaľ ide o zrevidované delegované akty, o revíziu delegovaných aktov. E, hovorili sme o nízkokarbonových e, produktoch. Každý výrobok e, na trh by mohol byť zakomponovaný do tohto nariadenia. To je dôvod, prečo si to musíme ešte dobre premyslieť. Ďakujem aj pánovi Paskalovi za E, spoluprácu, v ktorej pokračujeme, najmä za to, že e, môže sa prispôsobiť, pokiaľ ide o to časové obdobie, o časovú e, lehotu, aby sme našli kompromis. Naozaj nie je možné ideálne riešenie, každý musí poľaviť, aby sme sa dopracovali ku kompromisu. A sú tam dôležité milníky a nemali by sme e, sa dostať do kolíze s inými smernicami. E, takže toto je náš e, kompromisný návrh. Budúci týždeň sa skutočne stretnutie tieňových spravodajcov a pokúsime sa ukončiť, uzavrieť naše diskusia. Hlasovať sa bude 13. júla. Ďakujem každému za spoluprácu. Thank you very much, uh, Mrs. Uh... Ďakujem pekne, pani spravodajkyňa. Skôr než prejdeme k nasledujúcemu bodu. Rada by som sa vrátila k aktualizácii informácií o trialógu, o geoblockingu, takže by som dala slovo pani Rozetun, ktorá je spravodajkyňou. Ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca. Ďakujem veľmi pekne za spoluprácu. Čo sa týka tohto dokumentu, mali sme ospravedlňujem sa je to problém s mikrofónom Mali sme veľmi eh, veľmi náročné tri rozhovory v rámci trialógu, pretože záležitosti, ktoré boli nesmierne dôležité na našom výbore, sú zároveň problematické pre radu. Ale pohli sme sa dopredu nie len vďaka výbornému predsedaniu DITY, ale samozrejme aj vďaka konštruktívnemu prístupu komisie. Taká všeobecná poznámka predtým, než začnem. Možno, budem, možno by som mohla použiť tento mikrofón? Ten, toto je lepší? The, the general remark is such. I was in Malta uh, for the keď sme oslavovali e, naše roamingové víťazstvo, bola som úplne presvedčená o tom, že sme dosiahli konkrétne e, výsledky a plody našej práce a nemuseli sme predkladať nejaké polovičaté návrhy. Pretože roamingové poplatky je návrhom, kde, ktorého výsledky európsky občania naozaj pocítia. Je to samozrejme aj oslobodenie e, trhu. A myslíme si, že aj odstránenie takéto bariéry, ako je geoblocking, e, je niečo, čo je v prospech občanov, aj keď sme stále v tom riziku, že to môže predstavovať e, polovičaté riešenie. Naozaj musíme toto e, vyriešiť, pretože je čas, kedy musíme preukázať aj nejaké výsledky. Preto som veľmi e, rada za podporu našeho výboru a tieňových spravodajcov. Takže tým hlavným motívom a témou našeho rokovania sa koncentroval predovšetkým na politické záležitosti, e, rozsah a samozrejme e, rozdiely v poskytovaní produktu e, zákazníkom a obchodným partnerom. A myslíme si, že sa blížime k vyriešeniu týchto záležitostí a samozrejme aj dočasných trhových opatrení Problémom je, že kde e, sme sa e, e, zarazili, je práve neaudiovizuálny obsah, ktorý je chránený autorským právom. A samozrejme takýto obsah, ktorý je, nie je audiovizuálny, ale je vizuálny. To znamená, že to sú elektronické knihy, e, e, hudba a hry. Samozrejme, máme aj problémy s revíznou doložkou, pretože naša, náš výbor e, chcel v rámci tejto revíznej položky mať obsiahnutý audiovizuálny obsah, ale aj ich doručenie, respektíve prepravu. Ale samozrejme, Eh, ja stále hájim našu pozíciu našeho výboru. Čo sa týka obmedzenia pasívneho predaja, eh, je jedným z kľúčových eh, bodov. Ale tam sme sa ešte nepohli e, e, dopredu, čo sa týka obmedzení pasívneho predaja. We um, were able um, to discuss um, possible compromise solution. Našli sme samozrejme v tejto oblasti kompromisné riešenia pre tieto body, ale tie ešte nie sú pripravené. A Dita predsedovala, predsedala e, tomu stretnutiu veľmi zásadným spôsobom a m, máme teraz stanovené konkrétne časové lehoty. A tie boli veľmi jasne pomenované a na to samozrejme nadviažujú aj technické stretnutia, ale musím sa posťažovať, že rada nepreukázala dostatočnú flexibilitu, e, čo sa týka týchto bodov. Ďalší naplánovaný trialóg e, sa má konať 27. júna a to bude posledná príležitosť malského predsedníctva ukončiť a e, završiť tento dokument. Ináč budeme samozrejme pokračovať potom ďalej počas estonského predsedníctva. Ja by som však dopriala malskému predsedníctvu tento úspech, avšak e, uvidíme a budeme aj naďalej pokračovať e, pri hľadaní kompromisov v tomto ohľade. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Róža. Eh, Kristel, eh, budete hovoriť za SAD alebo v mene eh, tieňového spravodajcu. Ja som tieňovou spravodajkňou EKR, ale nemám čo dodať k tomu, čo už povedala Róza, takže dávam slovo teda Dite. Chcela som e, iba plne podporiť e, to, čo e, Roža povedala a takisto oceniť jej naozaj tvrdú prácu v tomto dokumente. A iba jedna dôležitá správa pre nadchádzajúci trialog je tá, že je nesmierne dôležité, že parlament sa bude naozaj držať k svojich kľúčových priorít a bude hovoriť jednohlasne Takže dúfam, že toto sa nám e, podarí zachovať a zachovať tie kompromisy, ktoré sme už dosiahli. Ďakujem, ďakujem, Dita. Nevidím Denisa de Jonga. Je tu niekto za GUE, ktoré by sa chcel k tomu vyjadriť? Pokiaľ nie, tak za zelených takisto nie. A takisto nevidím nikoho z ENF a z EFDD. Takže myslím si, že môžeme uzatvoriť túto tému, takže ďakujeme Róža a veľa šťastia pri nadchádzajúcom trialógu. Áno, Róža, chceli ste ešte niečo povedať? E, chcela by som sa poďakovať ešte všetkým, e, pretože naozaj som cítila veľmi veľkú podporu zo stranu Európskeho parlamentu a ako už povedala Dita, musíme naozaj e, pokračovať, tak povediac, v tom, že budeme prinášať občanom to, čo e, máme. A samozrejme, to je aj súčasný stav tých rokovaní. Ďakujem. Takže všetko dobré, Róža. Znamená to, že prejdeme na našu e, ďalšiu položku a to je a tým je rešpektovanie súkromného života a ochrany osobných údajov elektronických komunikácií a dám vám slovo pani Eve Majdel. Ďakujem. E, chcela by som sa poďakovať našim kolegom a teším sa na našu spoluprácu, hovorí pani Majdel. E, teraz v prvom rade prejdem komisným návrhom a trošku e, rozviniem návrh môjho stanoviska. Ako viete, komisia predložila návrh o, elektronickom ochr- o elektronickej ochrane súkromia. Eh, a teraz zhrniem, čo boli tie hlavné aspekty. Vraciame sa naspäť k návrhu GDPR v maji budúceho roku, eh, ktorý má riešiť ochranu súkromia pri stratégii digitálneho trhu. Predovšetkým tento návrh má posilniť ochranu a dôveru v digitálnu komunikáciu. A tento návrh je nesmierne dôležitý nie len pre jednotlivcov, ale pre celé priemyselné odvetvia, pre spoločnosti. Aby sme zabezpečili, že existujúca legislatíva e, drží krok s technickým a technologickým e, rozvojom. E, pokrýva tento návrh aj rozličné formy komunikácie. Keď hovoríme o bežných návrhoch. Komisia sa takisto rozhodla zladiť ochrane súkromia v GDPR a ochranu osobných údajov v elektronických komunikáciách a myslíme si, že práve takýto návrh bude umožňovať aj ďalší rozvoj digitálnej komunikácie a nebude eh, brániť rozvoju a takisto nebude vytvárať eh, žiadnu dodatočnú záťaž ani duplikácie. Takže ja vítam tento zámer komisie, ale zároveň som presvedčená o tom, že ešte eh, lepšie zladenie z, z GDPR by malo byť vyriešené. Teraz veľmi v krátkosti E, čo sa týka môjho stanoviska. Samozrejme, ten, e, tie výsledky rokovaní e, európskych, o európskom nariadení všeobecného, všeobecnej ochrany údajov, alebo GDPR, tam sme si povedali, že by sme mali zaplniť iba tie regulačné medzery, ktoré existujú, ale nemali by sme ísť nad rámec e, nariadenia GDPR a samozrejme vytvárať dodatočné bariéry tak ani e, občanom ako spotrebiteľom. Ďalší bod, ktorý by som chcela zdôrazniť, e, je a to na základe hm, môjho presvedčenia, že dobre digitálne prostredie by malo byť v centre záujmu našeho návrhu. Mali by sme poskytnúť e, e, spotrebiteľovi možnosť informovaného výberu. Ja si však myslím, že komisia zachádza vo svojom návrhu až e, príliš ďaleko práve výberom nastavení a e, práve nastavenia ochrany súkromia by malo byť ponechané na užívateľovi. A e, v mojom stanovisku som dala niekoľko ustanovení aj v tomto smere. A takisto som presvedčená, že jednotlivé opatrenia v súvislosti so spracovávaním údajov sú dôležité Takisto e, v odseku e, v článku 6 odsek 4 hovorím o spracovávaní metadát e, na kompatibilné účely, napríklad rozvoj služieb, ktoré v konečnom dôsledku by poskytli dodatočnú hodnotu koncovým užívateľom a zlepšili by e, samozrejme aj spotrebiteľskú skúsenosť. No a ďalším bodom je e, zavedenie článku 7, e, pretože si myslím, že skladovanie e, údajov a komunikácia týchto dát s fyzickými osobami sú už pokryté v GDPR. Je tu niekoľko bodov, ku ktorým by som rada vzniesla pozmeňovacie návrhy. A tieňoví spravodajcovia majú stanovisko, že by mi tieto pozmeňovacie návrhy dodali. Napríklad e, riešenie prehliadača ako e, vo funkcii gatekeepera alebo strážcu brány. My si však nemyslíme, že to je najlepšie riešenie. Takisto si myslím, že môžeme robiť e, s bodmi, ako je e, priamy marketing a e, umiestňovanie reklamy a takisto využívanie súborov cookies s tretími stranami a samozrejme samozrejme rada si vypočujem, čo tieňoví spravodajcovia e, dnes povedia. No a samozrejme som otvorená diskusii v nadchádzajúcich dňoch, aby sme prišli s veľmi presvedčivým stanoviskom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Eva. Takže pán Oto Kristel, ktorý je tieňovým spravodajcom za SAD. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som pogratulovať vám za eh, za zvolenie za novú predsedničku výboru IMKO. Čo sa týka súkromia, musím povedať, že som spokojná s tým návrhom komisie, ale myslím si, že je tu ďalší priestor na zlepšenie. Musím povedať, že je nesmierne dôležité, aby sme mali na pamäti, že účel legislatívy sa e, týka rešpektovania súkromia a ochrany osobných údajov. Keď si však e, prečítam správu spravodajkyne, myslím si, že sa neuberá správnym smerom. Myslím si, a aj to e, e, píšete, že chcete e, uľahčiť život obchodným aktivitám. Ale myslím si, že táto legislatíva má iný účel. Jej prvotným účelom je ochrana súkromia a samozrejme umožňuje ľuďom byť online, ale zároveň byť chránený. Ak prejdem piatimi témami, kde si myslím, že by sme mali predložiť pozmeňovacie návrhy, aby sme zlepšili e, túto správu, ako aj zo strany výboru IMCO. V prvom rade vo všeobecnosti myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sme mali e, najprísnejšie nastavenia súkromia a to e, v rámci prednastavení alebo defaultného nastavenia tzv. A myslíme si, a takisto aj zabezpečenie prehliadača je defaultne nastavené na najvyššiu úroveň už na začiatku Myslím si, že aj napriek tomu spotrebitelia si môžu urobiť svoje vlastné nastavenia. Keď chcú mať nižšiu úroveň ochrany súkromia, tak ju môžu e, znížiť e, kedykoľvek. Ale myslím si, že by mali automaticky začínať s tým najvyšším e, nastavením súkromia. Myslím si, že je to v záujme súkromia a mm, myslím si, že netreba nastavovať pozmeňovacie návrhy, ktoré idú proti tomuto. Je takisto nesmierne dôležité, aby sme vedeli chrániť deti, keď sú online. Myslím si, že musíme mať osobitne veľmi vysokú úroveň ochrany súkromia pre deti a e, samozrejme podporíme pozmeňovacie návrhy a predložíme pozmeňovacie návrhy, ktoré idú v tomto smere. Je zaujímavé, že toto je predmetom diskusie aj pri iných dokumentoch, ale myslím si, že budeme schopní nájsť spôsob, ako e, vyriešiť túto situáciu kolektívne. Predovšetkým v prípade, ak sa vyskytnú problémy a spoločnosti, ktoré ponúkajú online služby, e, si neplnia povinnosti, ktoré budú vyplývať z legislatívy. Myslím si, že niektoré trekovacie alebo sledovacie e, služby pre štatistické účely je v poriadku, ale Myslím si, že návrhy e, tak vo vašej správe, ako aj v, komisnej, e, v komisnom návrhu sú príliš široké. E, musíme si jasne povedať, ktoré sledovacie súbory cookies by sme mohli využívať a ktoré nie. Takže dúfam, že budeme schopní predložiť dobré pozmeňovacie návrhy. Ale myslím si, že je nesmierne dôležité, aby sme umožnili spotrebiteľom mať skutočný alebo pravý e, výber a možnosť výberu. Napríklad, e, ak si niekto chce prečítať nejaký online článok, e, ak si ho chcete prečítať zadarmo, musíte sa vyrovnať s veľkým množstvom reklamy. Ale spotrebitelia by mali na výber aby mali možnosť výberu. Buď si predplatíte ten, e, tie celé noviny, alebo si zaplatíte iba za ten článok, e, aby mali možnosť e, pri, pri takejto voľbe. Myslím si, že to je potrebné, ale vo všeobecnosti sme ochotní to s vami prediskutovať zo strany skupiny SAD, ale myslím si, že idete príliš na ruku e, priemyselným odvetviam a obchodným aktivitám a neberiete až tak do úvahy ochranu e, súkromia. Ale e, myslím si, že nájdeme určitý, určité kompromisné návrhy a my ako výbor budeme zodpovední za dobré návrhy v tejto oblasti. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne a teraz pán Dalton, steňovým e, spravodajcom za EKR. Ďakujem, Evelyn. Ďakujem veľmi pekne a gratulujem k zvoleniu. Toto je naozaj veľmi rozsiahlý e, súbor. E, toto nariadenie pokrýva všetko v online oblasti. A samozrejme, ja mám veľké výhrady k komisnému návrhu a myslím si, že návrhy spravodajkyne riešia množstvo e, týchto záležitostí. A predovšetkým hovoríme o zosúladení e, s, s nariadením GDPR, ale musíme, e, musíme mať na pamäti, že GDPR vstúpi do platnosti až budúci rok a zdá sa mi, že komisia hovorí, že GDPR je vlastne nefunkčné, ale to ešte ani nevstúpilo do platnosti. E, a samozrejme, e, vyrov, e, vyrovnajme sa s týmto. Takže ja mám obavy z tohto časového rámca a myslím si, že toto je ten spôsob, ako by sme to mali nastaviť. Ale v tomto stanovisku nachádzame veľmi dobré záležitosti, ako napríklad vylúčenie komunikácie medzi e, právnickými osobami a e, neviem, prečo by sme mali rovnako chrániť aj komunikáciu e, medzi strojmi, to znamená M2M alebo Machine to Machine Communication. A musíme samozrejme Eh, rozlišovať medzi eh, použitie cookies tou prvou stranou a tretími eh, stranami. A samozrejme, tento návrh by som podporil. Čo sa týka tých kľúčových kontroverzných oblastí, a vy ste sa pýtali funkciu prehliadača ako gatekeepera. Myslím si, že to prístupujete k tomu správnym spôsobom, pretože spotrebitelia by mali byť na výber, keď, keď si nastavujú nastavujete nastavenia a prístupnosť KUKOS, môžete obmedziť tieto funkcionality. A potom samozrejme veľmi rýchlo eh, nebudeme môcť pristupovať eh, k funkcionalitám na mnohých eh, platformách. A potom aj keď zmeníte tieto nastavenia a mm, povolíte všetko, aj keď to nechcete, alebo budem musieť predchádzať eh, celým eh, radom eh, platformiem, ak budú chcieť niečo urobiť. Nemyslím si, že toto je ten dobrý spôsob, ako k tomu prispôsobať. Spotrebitelia majú na výber už teraz a keď viete, čo sú cookies, môžete ich vymazať kedykoľvek. A uh, myslím si, že oveľa lepší prístup by bol, a e, komisia by mala vychovávať ľudí e, k tomu, aby vedeli ochrániť e, svoje súkromie. Takže ak pôjdeme a budeme sledovať komisný návrh, dostaneme sa do situácie, nebudeme mať už žiadne aplikácie alebo platformy zadarmo. A čo sa týka predplatného, e, predplatné sú v súčasnosti spolufinancované s príjmami e, z reklamy. Takže toto by znamenalo aj k zvýšeniu, toto by prispelo aj k zvýšeniu nákladov. A to znamená, že e, v konečnom dôsledku pomôže bohatým a strednej triede, pretože tí si to môžu dovoliť. Avšak tí chudobnejší si to dovoliť nebudú môcť. A samozrejme, e, internet nemusí byť nevyhnutý na tej strane tých, ktorí sú, e, bohatí, e, ktorí sú bohatí. Myslím si, že by sme mali mať jednoznačnú pozíciu a takisto zabezpečiť, aby sme mali riadnu pozíciu v tomto zmysle a musíme to nastaviť správne a myslíme si, že tento komisný návrh je na dobrej ceste. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Dan, myslím si, že Dita by chcela ešte povedať niekoľko slov. Ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Chcel by som sa ospravedliť moju kolegyňu, ale chcela by som eh, predstaviť podobný pozor ako na ITRE. And, uh, try... Snažíme sa lepšie skoordinovať medzi týmito výbormi, aby sa nediskutovali rovnaké veci e, zároveň v týchto výboroch. E, súhlasí so spravodajcom v niektorých oblastiach, ako napríklad možnosť e, procesovať údaje, E, súhlasí s vymazaním 6-mesačnej e, lehoty z ťahnutia e, pripomienky súhlasu. To by bolo príliš náročné. Vadí jej naopak napríklad niektoré škrty, napríklad článku 11, to zachádza príliš ďaleko spravodajkyňa ten rozsah pôsobnosti, ktorý je navrhuje, Ehm, bol už v návrhu stanoviska stanovený príliš obšírne. Pokiaľ ide o využívanie ikon, e, keď je tam e, Wi-Fi e, tracking, to by mohlo byť kontraproduktívne a mohlo by to vzbudiť strach medzi obyvateľmi, ktorí by sa obávali, že ich budú trekovať, že budú vysledovávať E, to vysledovanie má byť obmedzené len na štatistické účely. V neposlednom rade sa domnieva, že nariadenie o, o e, i e, súkromí by malo byť technologicky neutrálne. Napríklad prehliadače by mohli byť, teda nemali by byť jediným prostriedkom, občania sa budú pohybovať smerom k rôznym typom a, a podobne. Domnieva sa spravodajkyňa, že môže byť lepšie, ak by sa rozličovalo e, medzi e, e, cookies, ktoré sú dôležité pre ich súkromie. E, Ďakuje spravodajkyni a kolegom za ich prístup k práci na tomto dokumente. Ďakujem pekne, Dita. Nemám tu e, tieňových spravodajcov ostatných skupín. Je ešte niekto? Vy ste e, tiež tieňový spravodajca, tak nech sa páči za zelený. Ďakujem pekne a ja chcem zagratulovať vám, pani predsednička, k vašej novej funkcii. Ďakujem pekne Eve eh, Majdel, ktorá vypracovala tento návrh. A eh, rád by som eh, videl situáciu, kedy sa nám podarí dosiahnuť zahodu v mnohých návrhoch, ktoré boli predložené. Je ale dôležité vysporiadať sa s niektorými nedorozumeniami a odstrániť ich. Jedno nedorozumenie, ktoré som pocitila z vysvetlení pána Daltona už existuje táto eh, jedna teda eh, smernica. Nehovoríme o GDPR, eh, ktorá už sa plne mm, transponuje. Takže je to, že táto už existuje. Bude trvať dlhý e, čas, e, kým e, vyriešime túto smernicu o elektronskom súkromí o to dlhšie, kým budeme mať 28 eh, noriem štandardov a nesmeme ísť na, eh, teda pro, proti eh, rovnakým podmienkam pre všetkých. Takže ja by som rád sa prihovoril za to, aby toto nariadenie bolo prijaté veľmi včas. A samozrejme, mali by sme hovoriť o obsahových veciach, o všetkom, čo je potrebné. A ďalšia vec, GDPR je postačujúca norma pre túto oblasť. Ale to tak nemôže byť, pretože táto oblasť telekomunikácií sa týka nielen ochrany údajov ako základného práva, ale aj eh, mm, dôvernosti eh, mm, písomnosti v eh, korešpondenčnom styku. Takže potrebujeme tam mať normy v tejto oblasti a preto táto, tento vzťah medzi pravidlami na všeobecnú ochranu a týmito všeobecnými pravidlami týmito e, špecifickými e, e, ochranami, ustanoveniami na ochranu osobných údajov musí byť vyriešená. Čiže to zabezpečí, aby v tejto oblasti bol aplikovaný ten kompatibilný prístup. Mm, elektronické komunikačné služby budú musieť dodržiavať tieto pravidlá ustanovujúce súkromie v elektronickej komunikácii komunikácie, ale tiež eh, je, bude potrebné dodržiavať eh, GDPR. Ak nevylúčime tento eh, kompatibilný účel, tak je to už, už tam, takže musíme si to prejsť jedno za druhým, aby sme zistili, ktoré ustanovenia tu nevyhnutne potrebujeme. Myslím si, že v tom návrhu sú dobré návrhy, napríklad keď hovoríme o súhlase, keď hovoríme o, o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 webovského publika. Musíme e, sa tiež pozrieť na to, ako sa dajú tieto údaje zprocesovať, Ale musíme tiež zlepšiť cesty, ako ľudia môžu poskytnúť svoje súhlas. Vidím tam aj to prepojenie e, s tou myšlienkou komisie o prehliadačoch. To nie je také negatívne, aby e, sme posilnili tiež malé a stredné podniky oproti veľkým platformám. Môže byť dobre mať tam to sprostredkovať užívateľa cez eh, prehliadač, kde môžem si tie eh, eh, nastavenia urobiť neutrálne. Môžem mm, teda bez ohľadu, či som veľký alebo malý poskytovateľ služieb a tie malé a stredne veľké podniky online, keď to budú môcť urobiť neutrálne, to bude dobré a Musíme si teda toto trošku ešte premyslieť, prečo komisia možno E, teda chcel zvoliť túto e, cestu. Tá aktuálna e, situácia, má tam tie kúky na webovej stránke, to je, nie, je, nie je dobrá situácia. Je pre mňa lepšie povedať si na tejto webovej stránke mám preferenciu XYL na tento preliadač, To bude a bude to raz a navždy tak, aby som nemusel neustále sa preklikávať všeličím. Tiež vidím v 17. pozitívne veci, pokiaľ ide o bezpečnosť, tam sa hovorí aj o informáciách o, o, o e, rizikách. To je dôležité, pokiaľ ide o bezpečnosť v e, tejto oblasti. E, tu ide totiž o dôvernosť informácií, takže tu musíme byť naozaj veľmi striktní. A tiež by som chcel povedať, že nesmieme ísť pod úroveň už ustanovených pravidiel v existujúcej smernici, lebo stále viac potrebiteľov je online a nemôžeme E, dopustiť nižšiu úroveň kontroly súkromia v porovnaní s tým, čo už dnes ustanovujú právne normy. Takže musíme si dať veľký pozor na to, aby sme e, odtiaľ nevypustili veci, ktoré už teraz sú v smernici. To neznamená, že nemôžeme ísť nad jej e, rámec, ale teda chcem povedať, že menšie e, úpravy, než už existujú, nie sú možné. Takže sme spokojní s týmto stanoviskom. Tiež e, som za, aby sme boli rýchli, ako bolo povedané, takže teším sa na e, ďalšiu spoluprácu s pani spravodajkyňou a tiež ďalšími tieňovými správodajcami. Keďže teraz tu nevidím ďalších tieňových správodajcov. Dám slovo Anne Marie. Hm, ďakujem pekne podporujem správodajkyňu, je to krok dobrým smerom, ale rada by som e, tu vás upozornila na to, že tu máme len e, toto stanovisko. Áno, Filip, máme už tú smernicu o, o, o súkromných e, údajov, ale našim cieľom tu je podporiť digitálny rast a digitálny trh. A Eh, tu sa eh, príliš sústreďujeme na súkromie, ale toto je o marketingu, o digitálnom pre eh, každý jeden malý, stredný a veľký podnik v celej Európe. O tom sú cookies. Ide tu aj o, výbore, o, vý, o možnosti výberu pre spotrebiteľa mm. Je to o, o, o spoločnostiach, najmä o, o malých a stredne veľkých, aby neboli všetci závislí o Google. O tomto celé je, ako som už e, povedala, máme už to e, nariadenie o ochrane súkromných údajov, ale vidíme, aký je to problém pre biznis. Hovorte z Business Europe, nie je tam e, právna istota. Čiže áno, hovorili ste s nimi, tak ja vám poviem, je to nevyvážené nie je to vôbec priaznivé pre e, trh a, e, svet biznisu si e, robí problémy a má, o, teda má obavy. Máme tu tisícky malých spoločností v Európe, ktoré nemajú istotu, ktoré sa pýtajú na usmernenia ohľadne ochrany údajov. mám ja teraz slovo, alebo má on slovo, prosím? Ja mám slovo. Dobre, ďakujem pekne. Takže čoho sa obávam je, že riskujeme, že urobíme to isté, že že e, tú hlavnú správu e, LIBE, ktorá má veľký dopad na vnútorný trh, na rast, na jednotný trh, na e, možnosť spoločnosti ísť cez hranice, že budeme podporovať túto správu a vlastne budeme, urobíme túto, túto chybu, ako už bolo povedané, spotrebitelia už sú chránený eh, eh, nariadením eh, GDPR, takže nemali by sme to tu opakovať, ako Dita povedala. Chcem pripomenúť spotrebiteľom, že majú právo mm, na udelenie tohto súhlasu. Chceli sme spolupracovať, teda aj Libe nami chceli spolupracovať a chceli sme sa vyhnúť tým problémom, ktoré máme, ktoré sme mali s nariadením o ochrane osobných údajov. Ďakujeme, Kriste, že sa venuje otázke ohľadne detí, pretože aj tam máme e, problém. Máme tam prehovornú 16 rokov, ale členské štáty si to môžu rozhodnúť same, čiže máme tam roztrieštený e, trh namiesto namiesto toho, aby sme ten spoločný e, trh harmonizovali. A teda dúfam, že sa nám podarí e, využiť tento dokument, aby sme sa postarali aj o ochranu detí. Ďakujem pekne, Anna Maria Dita, aj e, Mm, ty si sa chcela vyjadriť. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som hovorila v mene Kaj, ale ja by som rada aj za seba povedala niekoľko bodov. Vo všeobecnosti súhlasím so všetkým, čo bolo povedané v e, Kajnom e, mene, ale tiež by som rada e, sa s vami podelila o obavy, ktoré tu boli vznesené anomáriou a tiež obavami, pokiaľ ide o načasovanie tohto na eh, vrhu a zohľadnenia dopadov GDPR. Súhlasím s tým, že eh, eh, ľudia by nemali byť pýtaní na túto, tento súhlas bez toho, aby čítali, na čo klikajú, lebo nič nie je zadarmo, tá rovnováha musí byť zabezpečená každých 6 mesiacov napríklad. E, I have some doubts. There is a different... V článku 7 hovoríme o metadáta, ktoré sú zbierané súbormi cookies alebo prostredníctvom e, prehliadačom ako e, spôsobu elektronických, e, kom, elektronickej komunikácie. My sme si veľmi dobre vedomi tejto e, definície. Toto sú vo všeobecnosti konverzácie, ktoré prebiehajú medzi jednotlivcami. Takže očakávali by sme, že ak takáto konverzácie e, e, sú ukončené. Všetky tieto údaje o tejto komunikácii by e, s prostredkovateľskými organizáciami mali byť vymazané. Čo sa týka rozsahu, ako sme hovorili o napríklad o kódexe telekomunikácií, e, samozrejme pri komunikácii medzi strojom a strojom. Toto by malo byť obsiahnuté práve že e, v, tým, v tomto mm, mm, e, v tomto rozsahu. E, nehovoríme samozrejme o službách, ktoré sa využívajú prostredníctvom týchto sietí. E, samozrejme, keď e, hovoríme o využívaní týchto služieb. Tieto sú už súčasťou kódexu a tejto, tejto smernice a nemali by mať nachádzať miesto, nemali by sa nachádzať inde pri ochrane súkromia. Ďakujem veľmi pekne, Dita možno ešte v krátkosti e, pripomienky zo strany správodajkyne. Áno, ďakujem veľmi pekne, pani mm, predsednička, budem veľmi e, stručná. Chcela by som sa poďakovať za vš- e, v mene všetkých alebo chcel by som sa poďakovať všetkým tieňovým spravodajcom, ktorí sa zúčastnili tohto stretnutia. Bolo veľmi pre mňa dôležité pochopiť ich výhrady, ako aj kde by sme mohli zlepšiť e, text e, správy. E, páči sa mi ten počet tých bodov, ktoré ako výhrad ako bodov správy. Spomenuli sme napríklad deti a veľmi dôležité témy. Som presvedčená o tom, že môžeme nastaviť určitú formu rovnováhy. A to sa snažím eh, nastaviť pri všetkých eh, správach. Ne, ne, ne, nezabúdajme na to, že tento výbor je pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa. Nezabúdajme na to, o čo by sa mal starať náš výbor. Eh, preto táto téma bude pre mňa kľúčová pri týchto rokovaniach. Ehm, ak by som mala rozvinúť niekoľko bodov, neviem, či máme na to dostatok času, možno minútku, hovorí predsednička. Ako budeme rozlišovať súbory cookies pri ochrane súkromia, niečo, o čom sme takisto hovorili. Myslím si, e, že by sme mali e, vo všeobecnosti regulovať práve túto oblasť, pretože to by sa nám mohlo vrátiť ako bumerang pri ochrane spotrebiteľa, ak by sme, ako máme teraz napríklad eh, banner o informovaní o súboroch cookies, ako máme dnes. Chcel by som sa ale poďakovať eh, tieňovým spravodajcom, že sa eh, vyslovili k riešeniu prehliadačov ako vo funkcii gatekeepera a takisto by som ešte dodala, že sú dva oznámenia. Lehota na prekladanie pozmeňovacích návrhov je 28. júna a stretnutie tieňových spravodajcov bude v júli, takže ďakujem veľmi pekne. No a samozrejme som k dispozícii na vaše prípadné otázky. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Eva, a všetko dobré v tomto procese. Ako ste už e, spomenuli, lehota na prekladanie pozmeňovacích návrhov je 28. júna. A teraz by som chcela uzatvoriť tento bod programu a môžeme prejsť na, našu, na náš ďalší bod, ktorým je verejné vypočutie a spoločná e, rozprava, ktorá je, je veľmi dôležité pre tento výbor e, pretože je to právne operačný rámec pre Európsky elektronický preukaz služieb zavedení nariadením ESC. A teraz prejdem do mojej materštiny pre zvyšok tohto stretnutia. Wil ik, eh, wil ik heel graag eh, de, de welkom heten die hier eh, een beetje verspreid in de zaal zitten momenteel. En uiteraard bedanken voor... Ďakujem veľmi pekne všetkým zúčastňujúcim v tejto sále. Chcel by som sa poďakovať E, všetkým prítomným a samozrejme pozdravím aj tých, ktorí sú online. E, toto ráno e, sme o tom už hovorili sme na výbore IMCO, ktoré slúži pre vnútorný trh a pre ochranu spotrebiteľa. A samozrejme hovoríme aj o úrovni digitálnych služieb v tomto ohľade budeme hovoriť o návrhu Európskej komisie, ktorý sa e, týka karty elektronických služieb alebo elektronického preukazu služieb. Samozrejme, to, tento súčasť nariadenia, ktoré sa týka zavedenia samotného preukazu, e, je nastavený operatívny rámec. No a potom tu máme e, smernicu, ktorá riadi administratívne záležitosti Morten Lokegaard je spravodajcom za gestorský e, výbor a e, takže teraz má slove pán Morten Lokegaard. Thank you, chair, and also... Ďakujem veľmi pekne, pán, pán predsedajúca. Budem pokračovať e, vo svojej materčite. Jeg ser også til, til høringen i dag, da det her jo ikke er nogen øh, simpel sag. Øh, Ďakujem veľmi pekne. Toto nie je jednoduchá a, a zjednodušená záležitosť. Existuje množstvo rozličných interpretácií tohto účelu. Takže chceli by sme si e, vyjasniť e, túto záležitosť. Takže chcela by som e, povedať, že chceme dobre fungujúci vnútorný trh Samozrejme, ne, ne, nerobíme legislatívu pre samotnú legislatívu. Robíme to predovšetkým v záujme občanov a obchodu. Rovnako ako spoluspravodaj, eh, ako spolupravodajca by som chcel eh, vyzvať, aby sme boli čo najpresnejší vo svojich eh, vyjadreniach a teším sa na konštruktívny dialog až do fázy, kedy nebudeme mať konkrétny návrh, aby sme mohli e, uľahčiť e, poskytovanie služieb cez hraničným spôsobom. Ďakujem veľmi pekne, Martin. Čo sa e, týka spoluspravodajkyne za EKR, ktorým som ja, chcela by som povedať, že je pred nami ešte veľmi veľa e, roboty e, pre E, poskytovanie služieb elektronického preukazu. A sme si vedomí, ale musíme sa týmto zaoberať. Ako už povedal Morten, my sme za e, správnu aktualizáciu a dúfam, že tu bude veľká pridaná hodnota. Musíme si samozrejme vypočuť, e, aké je tá pridaná hodnota elektronického preukazu služieb. No a samozrejme, e, nám to môže priniesť aj odpovede. Samozrejme je tu ešte veľa sivých zón a samozrejme musíme si byť vedomí pridanej hodnoty tohto eh, elektronického preukazu služieb. Samozrejme si to vyžaduje konštruktívny eh, dialog, ale dúfam, že budú k dispozícii aj riešenia a prispôsobenia, aby sme vypracovali tento text aby sme mm, dostali a dospeli k pozitívnemu návrhu. Viem, že to nie je jednoduchá úloha a myslím si, že je to veľmi dôležité. Takže ďakujem všetkým a teraz môžeme priamo prejsť e, k prvému panelu. E, v prvom paneli budeme hovoriť o e, administratívnych bariérach, e, ktoré existujú teraz v sektore služieb. Máme troch rečníkov, ktorých sme si prizvali. V prvom rade dám priestor, ale prosím, dodržujte e, rečnícky čas, či, či 5, na maximálne 5-7 minút. Teraz dám slovo Kasperovi Ernestovi, ktorý bude ktoré je dánskym zástupcom Konfederácie služieb. Ďakujem veľmi pekne. Zastupujem dánske podniky. My sme súkromnou organizáciou, a zastupujeme viac ako 17 tisíc spoločností a viac ako 100 obchodných e, organizácií a združujeme e, viac ako 240 zamestnancov. Myslím si, že e, v tomto zmysle sme zamestnávateľskou organizáciou a vypracovávame kolektívne dohody s odbormi. Takže my zastupujeme vlastne jednu časť kolektívneho vyjednávania na dánskom trhu. Takisto zastupujeme eh, logistiku, eh, eh, veľkoobchod a takisto združujeme zamestnávateľov. Takže prečo sme tu dnes a aký je, aký je ten účel viac ako 70 a iba 20 je cezhraničného obchodu. Takže vo všeobecnosti vidíme nedostatok integrácie v tomto ohľade takže e, smernica o službách nie je plne implementovaná v tomto, ale takisto sme presvedčení o tom, že nie je dostatočne táto smernica implementovaná. Elektronická karta e, samozrejme má odstraňovať e, bariéry, ale takisto má odstraňovať regulačné bariéry. Takže prečo sme toto chceli? Pretože toto poskytne transparentné informácie a bude to oveľa jasnejšie pre e, odvetvia, na čo sa budú musieť e, poskytovať certifikácie. Takisto veľmi dôležitý aspekt e, je, že budeme mať e, vo všetkých členských štátoch jednu, e, jeden facilitačný orgán, takže prostredníctvom tohto orgánu budeme mať kontakt aj s členskými štátmi a myslím si, že to bude vytvárať dostatočnú eh, bezpečnosť. No a samozrejme odstraní to mnoho bariér, ktorým musíme eh, čeliť. Čo sa týka bariér prekladu, v súčasnosti musíme ponúkať preložené dokumenty, ktoré boli certifikované administratívnymi orgánmi eh, v daných členských štátoch, aby boli akceptované. Napríklad v Dánsku preklady nie sú regulovanou e, procesiou a takisto nemôžete mať úradný preklad. Takže neposkytujeme úradné preklady e, zahraničným úradom. To je jeden z problémov. Sme presvedčení o tom, že e, to sa vyrieši predovšetkým jednou, jedným facilitačným orgánom, ktorý sa bude zaoberať elektronickým preukazom. No a napríklad v Belgicku musíte eh, napríklad platiť bankontaktom alebo bankontaktovou eh, kartou, ale samozrejme, keď ste zahraničný poskytovateľ, nemusíte mať nevyhnutne eh, účet v Belgicku a budete musieť zaplatiť iným spôsobom za akýkoľvek iný certifikát. Takisto máme princíp raz stačí, ktorý znižuje administratívnu záťaž našich členov máme tu e, poisťovateľské práva. Táto karta bude e, e, a zjednoduší nám náš prístup. No a samozrejme, je to niečo, čo členský štát veľmi dobre implementoval a potom je to samozrejme veľmi dobré. A potom sú tu samozrejme časové lehoty. Ak chcete samozrejme sa dostať ku kontraktu, nepomôže vám e, príliš, ak e, taký, takáto objednávka e, sa dostala k vašemu internetovému poskytovateľovi. Takže otázka je, či existuje alternatíva. Dal som tu sem tento obrázok, pretože sme hovorili o sektore služieb veľmi dlho. A pre nás minimálne vždy tá tráva je zelenšia na druhej strane plotu. Eh, keď dosiahneme nejaké zjednodušenie. Uvedomujeme si, že to nie je ale možné. Takže čo chceme, je znížiť administratívnu záťaž pri cezhraničných transakciách. A myslíme si, že týmto to dosiahneme. Takže prosím, nezaseknime sa medzi dv- týmito dvoma e, poliami, e, pretože myslím, že všetci súhlasíme s tým, že nechceme otvárať e, smernicu o službách. Takže myslím si, že toto je ten, tá správna cesta, ktorým sa máme uberať. Videli sme veľkú diskusiu o e, podvodoch a myslím si, že by sme mali využiť túto príležitosť na boj proti podvodom. E, dnes, keď poskytujete informáciu hostiteľskému členskému štátu a jeho e, orgánu, poskytujete E, fyzický dokument, ktorý ste dostali. Avšak e, samozrejme je ľahšie e, niekomu napísať vyhotoviť takýto dokument a, a samozrejme, keď máte takéto obavy, je oveľa jednoduchšie papierový dokument sfalšovať. Avšak keď máte digitálne dokumenty, je to o to ťažšie Takže mali by sme e, urobiť túto digitálnu zmenu aj kvôli tomu, že to zamedzuje podvodom a neulahčuje to podvodníkom. Napríklad e, eh, bol, boli sme v Estonsku a boli to veľmi inšpiratívne. Mali sme takú prehliadku historických zmien eh, v Estonsku, ktoré sa udiali po odchode zo Sovietskeho zväzu a mm, hovorili aj o boji proti podvodom a korupcii. A oni povedali, že korupcia prakticky neexistuje na administratívnej úrovni, e, pretože je to nemožné. Všetko je digitálne, takže nemôžete podvádzať v konečnom dôsledku. A myslím si, že to je veľmi inšpiratívne. No a tým konečným bodom e, bolo, keď sme hovorili niečo o previazaní s EPC. EPC je pre profesionálov e, ktorí chcú pôsobiť cezhranične. A elektronické preukazy sú niečo iné hm. aj keď v tomto prípade sa nevyskytli žiadne prípady podvodov. A samozrejme, e, to e, tiché schválenie e, je v súčasnosti dobrou procedúrou, nie sú tu k dispozícii žiadne lehoty. Takže ďakujem, týmto by som skončil. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Your... Ďakujem pekne za váš príspevok a za to, že ste sa pridržiavali eh, stanoveného času. A teraz dám slovo eh, pani Anies eh, Korares, ktorá je riaditeľkou vedúcou hm, medzinárodného oddelenia a potom jej ďalšej rečničke zo Švedska. Áno, e, ja som pre vnútorný trh, nie pre medzinárodný trh. A pracujem vlastne v Medzinárodnej obchodnej komore pre obchodnú politiku, som zodpovedná za vnútorný trh. A ide vlastne o to, aby sme uh, uh, vedeli, že keď, sme, že keď chceme mať dobre fungujúci vnútorný trh, tak my sme ten orgán vo Švedsku, ktorý to zabezpečuje. Máme tu rôzne funkcie a kontaktné body. Napríklad servisné centrum, A, a máme tu aj e, samostatné kontaktné centrum, samostatné obchodné činnosti a tak ďalej a tak ďalej. Európske právo, my chceme teda samozrejme, aby sa európske právo v, vo Švedsku riadne aplikovalo k otázkám vnútorného trhu vo Švedsku a v iných členských štátoch e, tu poskytujeme rôzne informácie. Dobre, čo sa týka týchto európskych a, služieb, my vieme, že dnes máme voľne cirkulovateľné služby na eh, voľnom trhu a práve tento trh pre služby má obrovské potenciály. Eh, veľmi dôležitým eh, procesom je, aby sme zabezpečili, že táto smernica môže musí byť eh, riadne ehm, uvedená do života. My eh, si myslíme, že by sa mohla tá európska karta, charta slúžieb eh, ešte zlepšiť. Mnohí, mnohí, mnohí poskytovateľia služieb urobili, majú rôzne skúsenosti a rôzneho druhu práve z cirkovaní týchto služieb, ale je dôležité, aby to mohli poskytovať napríklad vo, vo vlastnej krajine, vo, vlastnej, vo vlastnom jazyku a aby sa, a aby sa to dalo zjednodušiť. Napríklad vo Švedsku nemáme vôbec žiadne orgány pre cel, celú, pre všetky služby týkajúce sa e, stavného sektora napríklad. E, v podstate je dôležité, aby sa na nič nezabudlo, napríklad, aby to nezmizlo v čiernej diere, aby dokumenty, e, ktoré by sa mohli zlepšiť, aby tu poskytovanie služieb, poskytovanie služieb mali k tomu prístup, digitálny postup e, i a a e, Toto má veľmi dobré, máme veľmi dobré skúsenosti práve čo sa týka oblasti kvalifikácie v povolaní. E, môžeme tu povedať, že tradičná spolupráca medzi, medzi orgánmi, kedy sa dostáva do hry, dostáva do hry rôzne, rôzne jazyky, tak práve tento systém je veľmi dobrý. E, e, myslíme si, že Európska charta poskytovania služieb je zlepšenie, ale v podstate nezmenia sa pravidlá, pretože e, to prípustenie alebo certifikácia poskytovania služieb na, v inom členskom štáte, to zostáva. My si myslíme, že elektronický styk bude obrovským prínosom a zjednodušením. Veľmi dôležitá novinka však je, že Európska e, charta služieb umožňuje e, požiadať iných poskytovateľov služieb z iných členských štátov, e, požiadať o certifikát v inom členskom štáte vo svojom jazyku ľahšie nájdu kontaktné miesto. Predtým to bola taká dosť veľká výzva, takže myslím, myslíme si, že je to teraz veľmi dobrá šanca. Máme alternatívne opatrenia ale zároveň zostáva tento nástroj dostatočne e, silný na to, aby mohli členské štáty urobiť svoje vlastné rozhodnutia. Dnes tu máme už E, túto smernicu v rámci IMI a to je len zmena e, komunikácie medzi jednotlivými e, orgánmi štátnej správy. A ešte to nie je plná možnosť, nie je to plná modalita, plná možnosť využívať tento systém. My si myslíme, že že nebudú teraz to posielané v rámci v rámci e, tohto procesu pozasielané na rôzne orgány e, dokumenty, ktorým by sa nerozumelo, ale budú tu dokumenty, ktoré budú už certifikované v rámci e, tohto postupu v krajine odoslania. To znamená, budú potvrdené na ich správnosť. Takže ide o to, aby sme mohli riešiť rôzne, rôzne duplikácie napríklad. Takže Európska my sa chceme vyhnúť e, e, tej, tomu duplikátu tej európskej profesnej karty. Vy máte, mo, teda, je dôležité, aby sa rešpektovali obidve smernice, to je pre nás dôležité a pre nás je najlepšou zárukou do úspechu v skutočnosti, že členský štát bude brať e, tento nový nástroj absolútne vážne a zabezpečí, že tento systém e, je e, v súlade s tým systémom, že tam bude veľmi jasná interpretácia, že orgány, ktoré budú plniť tak tieto úlohy, že budú mať na to mandát a že budú mať na to príslušné zdroje a že to pôjde v duchu takej skutočne riadnej administratívnej spolupráci. Uh, eh, dankjewel um, ehm, voor, uh, voor jouw bijdrage. Um, en dan zou ik Ďakujem veľmi pekne za túto prezentáciu. A teraz e, je e, na rade pán Weber. On je, myslím, tajomník Európskeho združenia odborov. Máte slovo, nech sa páči. Áno, dobrý deň. E, ja zastupujem EGB, teda strešný, strešný orgán 40 miliónov e, zamestnancov v Európe, máme 89 e, odborov z 31 krajín plus ďalšie e, menšie združenia. Ide tu vlastne o veľmi dôležitú tému ktorú, ktorá sa týka našich zamestnancov priamo, keď sa má. Myslím si, že to bude aj dôvod pre tú demonstráciu vonku. No, ja chcem ako prvé eh, venovať sa tomu, čo, eh, čo už EGP rečníci už dávno tematizovali. Takže eh, je, vnútorný trh je dobrá vec, ale nie je to vhodná, vhodné náboženstvo. Takže my nechceme samozrejme nejakým spôsobom limitovať a obmedzovať dobre fungujúci vnútorný trh, ale, ale my e, musíme e, interpretovať a uplatňovať európske, európske predpisy tak, e, že keď tu je niekto pod tlakom alebo niečo musí raskať, už niekoľko desiatok rokov vlastne vedíme tento boj a krajina pôvodu vlastne bola z, zo smernice o poskytovaní služieb vyňatá a, a myslím si, že to my nechceme samozrejme, aby sa opätovne začala takáto diskusia, ktorá bola, ktorá bola taká e, kontroverzná. Zdá sa, že e, Európska e, karta, alebo Európska karta by samozrejme umožnila európskym orgánom určité veci vybaviť alebo um, zrealizovať jedným, jedným kliknutím napríklad. Takže samozrejme je dôležité, aby členské štáty um, boli, boli um, tu, uh, boli tu aktívne, ale možno, že je tu pár rizik. Táto e-karta uh, E, vlastne vyvolala určité diskusie. Ako náhle e, sa e, pozeralo, pozeralo na sociálne bariéry v jednotlivých členských štátoch a na možnosť bariéry alebo pre, poškodenie, nie poškodenie, ale ako možnosť zabranenia voľnému, voľného pohybu zamestnancov, tak my si myslíme, že zavedenie EKAT je tak však veľmi potrebné, lebo otázka neznie, či sa to stane, ale kedy sa to stane. Samozrejme, um, niektoré veci bude potrebné zrealizovať zrejme v neskôršej fáze zavádzania tejto e-karty. Zoberte si reviznú klauzulu, reviznú doložku napríklad. A preto, a preto my tiež hovoríme a tvrdíme, že EU inštitúcie by sa nemali uh, už s, e, skrývať za technickými diskusiami podpora našich zamestnancov na podporu vnútorného trhu klesa a Európa musí preukázať, že je pre svojich ľudí užitočná. My si myslím, my v, našich, eh, v našom strešnom eh, združení pracujeme na trošku inom pohľade. My chceme chrániť všetko všetkých eh, zamestnancov v Európe, toto chceme presadiť. My si myslíme, že pri preskúmávaní tejto ek karty, je potrebné skutočne sa pozrieť aj na samostatne uh, zárobkovo činné osoby. Uh, toto sú diskusie, e, takisto preskúmanie uh, smernice o vysielaní pracovníkov, pretože tu sú isté bariéry v týchto uh, postupoch. My si myslíme, že niektoré, e, niektoré procesy majú mimoriadne krátke lehoty a čo sa napríklad týka e, odhlásenie, odhlásenie alebo vypovedanie týchto kart. Ostatné Ostatné eh, postupy majú zase príliš dlhé lehoty, čo nám no, opätovne do toho vnáša ten tieň tej krajiny pôvodu. No dobre, my eh, si myslíme, že my chceme hovoriť o tomto návrhu, nechceme chýbať eh, a byť vylúčení z tejto dôležitej diskusie, ale varujeme aby e, sa, aby sa hovorilo, e, že chceme dosiahnuť dohodu, e, alebo chcete dosiahnuť dohodu za každú cenu, lebo tá cena môže byť skutočne veľmi vysoká. Áno, srdečná vďaka. Dobre, teraz tu máme prezentáciu, Sme si vypočuli prezentáciu členov alebo toho prvého panelu a teraz vaše názory. Pán Zama, ako tieňová dejovým spravodajca, máte možnosť na to reagovať. Máme dosť málo času a preto, eh, že vieme, že máme ešte druhú panelovú diskusiu, chcem všetkých poprosiť, aby boli struční vo svojich príspevkoch a skutočne eh, klásť len konkrétne otázky na panelistov, ktorí sme si teraz vypočuli ako prvý. Eh, dostane pani Anna Maria Koreca-Polt. E, to slovo. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja sa veľmi teším, že sa môžem e, zúčastniť tohto vypočutia. Naš hlavným, našim hlavným, našou hlavnou záležitosťou je, e, aby sme si vypočuli nárazy, názory na, na e-kartu. Vieme, že sa to považuje za dobrý návrh komisie, ale stačí to. Vieme, že sa tu istým spôsobom eliminujú administratívne bariéry, ale nie regulatívne. Takže my by sme chceli, e, my samozrejme nechceme opätovne otvárať tú smernicu o poskytovaní, e, smernicu poskytovaní služieb, aby sme tu e, teraz apelovali na nejaké problémy s aplikáciou a s uvádzaním do života. Ale my keď chceme k tomu pridať ešte ďalšie nové postupy, No tu môžem súhlasiť len s tým, že v podstate je to pozitívne, pretože mnohé, mnohé prekážky sa skutočne odbúrajú, ale tie najdôležitejšie prekážky predsa len zostávajú stáť. Takže toto nie, je, toto nie je jednoducho postup, ktorý by nahradzoval nejaký ten e, postup, ktorý existoval, ale je to jednoducho nový, ďalší postup. No, e, my ideme, my, nám ide teda aj o smernicu e, kvalifikácie e, k povolaniu. My vieme, že v českých štátoch tu ešte veľmi veľa, e, veľmi veľa, pri, veľmi veľa čiastkových len uvedení do, do života počuli sme, že vo Švedsku to funguje celkom dobre, no fun- nevieme, či to funguje aj v iných členských štátoch, e, v tých, ktorí používajú takisto tento balík alebo uplatňujú tento balík e, služieb. Ďakujem, Anna Mária. E, No, e, dobre, musím sa, Morton, zabudla som prevaž na teba, ale hneď dostávaš slovo. Dobre, je to v poriadku. Ja e, sa chcem srdečne poďakovať e, všetkým rečníkom za ich veľmi krut, e, krátke a, a veľmi hutné e, príspevky. Myslím si, že tento návrh by mohol e, byť e, uplatniteľný v mnohých oblastiach, ale vystávajú ďalšie, vystávajú ďalšie otázky. Napríklad, eh, keď si zoberieme isté branže, eh, na... možno by ste mohli eh, povedať niečo k tomu. Predovšetkým čo sa týka poisťovní, čo sa týka stavebnej branže a ostatných. Tieto zdá sa sú trošičku uh, trochu ďalej. Ďakujem. Prav Konzále. Renia Konzári, pardon. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja by som chcela hovoriť po fínsky. Ja som e, skutočne si vypočula týchto rečníkov a mm, ja som počúvala napríklad uh, hlas aj uh, stavebnej branže. Uh, hovorili tu pracovníci, že v Európe je veľký uh, biznis, ale potvrdili, že uh, celá, celý tento systém ešte nie je dosť vyfinancovaný. Je to zastaralé. V mnohých krajinách, napríklad vo Švedsku, vo Fínsku, uh, sa uh, vytváral tento systém na zásade uh, verejno E, súkromnej, verejno-privátnych e, princípov a to je podstatne lepšie riešenie a je tu istá logika. E, je, je, škoda, škoda, že sa nám na, na európskej úrovni nedá toto regulovať, ale na lokálnej či regionálnej orga, úrovni sa to regulovať dá Množstvo nordických, nordických štátov už používa tento systém a je to teda, ako som už eh, spomínala, je to, eh, je to eh, verejno-súkromný mix. Ako tu je, aká tu je prídavná hodnota celého toho systému? Hovorilo sa tiež o niečom čo je zastaralé a čo v podstate už neslúži tak, v takom každodennom živote všeobecne vidiac. No, dobre. Mm, tento návrh sa nám zdá byť e, dobrý, ale e, myslíme si, že sa to nezrealizuje dostatočne a že to bude skôr kontraproduktívne. Ďakujem veľmi pekne. A potom mi dovolte odovzdať slovo pánovi Rusatimu. On je, je tým správodajcom. Ďakujem, pani predsednička, srdečná vďaka panelistom za ich prednesené príspevky. Ja by som chcel povedať, že sa môžem pripojiť k poznámkam mojich kolegov, a to za prvé čo e, je e, v e, tomto návrhu, to je vlastne zjednodušenie administratívneho postupu a to v niekoľkých, z niekoľkých pohľadov. Um, niektorí, niektorí poskytovateľe služieb môžu požiadať o vystavenie e-karty vo svojom jazyku a to alebo v svojom štáte a potom <clears throat> sa to udeje digitálne, čo zrejme asi znižuje náklady a znižuje takisto a zamedzuje e, zneužitiu, ale inak musím povedať, že mnohí kolegovia e, sú sklamaní, pretože e, tento návrh je taký neambiciozný. V podstate najdôležitejšie tie dôvody sú, sú hlavné dôvody. A to je E, tu, tu šlo vlastne e, o to, aby sme podporili e, málo vyvinutý cezhraničný, cezhraničný systém poskytovania služieb. A my tu máme teda rôznu, rôznu jurisdikciu a tu, toto, ne, tu nevidíme žiadny veľký pokry, e, postup. Máme tu napríklad stavebníctvo, stavebnú branžu. E, pre stavebnú branžu je to problém s reguláciou a s vyslanými zamestnancami, s vyslanými pracovníkmi. A v ob sa, aspektoch sa v tomto no, no, novom návrhu e, nezaznamenal žiadny pokrok. Ja samozrejme vidím a uznávam, že máme len jednu digitálny, jeden digitálny portál, to ako jediné kontaktné miesto, áno, isté, že, ale pokiaľ by sme e, chceli e, poskytovať alebo aplikovať ďalší zákon na úrovni Európskej únie, tak eh, myslím si, že nechceme, nechceme ísť predsa tým istým smerom ako, ako predchádzajúce legislatívne návrhy a zámery. My si myslíme, že by sme mali ísť ďalej a poskytovateľia služieb zatiaľ nie sú presvedčení o tom, že z toho budú mať eh, nejakú pridanú hodnotu. A okrem toho je tu ešte istá nejasnosť a, a priehľadnosť, ako sa bude tá ekata ako bude ako bude e, s ním zaobchádzané v tom danom e, členskom štáte. Ja neviem, no, môžu niektorí, môžu niektorí zamietnúť tú e-kartu bez nejakého jasného odôvodnenia. No a toto samozrejme zase predstavuje e, predstavuje um, istú neistotu uh, u uh, našich poskytovateľov služieb. Eh, ďakujem, pán Rosati. Sú ďalší členovia parlamentu, ktorí by chceli radi položiť eh, otázku našim panelistom. Momentálne nevím nikoho, kto by sa hlásila a preto by som navrhovala, aby nám panelisti odpovedali na položené otázky a opätovne vás chcem poprosiť, aby ste boli struční. Ja jednoducho prejdem poča- tento zoznam a, vy, a začnem pánom Kasperom. Pán Kasper Ernest, Takže môžem vás poprosiť, aby ste nám odpovedali. Áno, ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že najzaujímavejšia otázka, ktorú si môžete položiť, je, či sú dostatočne, či sú dostatočne, či sú dostatočne um, ambiciozni. Neviem, by sme zostali nejako na tých číslach stáť a náš, naše združenie a um, mnohé naši, mnohí naši členovia vlastne ani nie sú, a nie, ich to nezaujíma. Tak neviem, um, my sme tú situáciu akceptovali, tak ako to je, my sme dostatočne ambiciozni, alebo nie sme, no chceme e, to v tom postupovať ďalej, neviem. Mm. Máme tu máme, máme tu nejaké nové pole, ktoré bolo teraz obohnané plotom, no a my sa chceme ísť tam popasť a zistiť, či tá tráva dobre chutí. Nevieme, či to s to, tým, s to ekatou bude možné. Neviem, tie kontroly budú tak ako doteraz. Um, ja neviem či to je skutočný argument uh, s tými kontrolami, a, a myslím si, že musíme nájsť skutočné, skutočnú rovnováhu, keď sa to musí zmeniť, tak dobre. A my sme, my sme, a my sme uviedli tento príklad, ale v podstate e, vo Francúzsku potrebujete taký certifikát o a, o, o dobrých mravoch. Toto vystavujú e, štátne orgány. Napríklad Holandia hovoria, my to nemôžeme urobiť. My sme, <clears throat> my vieme, že, že uh, niektoré, uh, e, niektoré to môžu vystaviť, niektoré to nemôžu vystaviť. To sú také veci. My uh, niektoré veľké veci v Európe tým sa nemôžeme venovať. No, no, vnútorný, vnútorný trh je celý oceán, v ktorom plávajú hrozne malé veci, aj väčšie veci. A keď my tieto malé veci, veci zmeníme, tak môžeme niečo, môžeme niečo zlepšiť, ale pokiaľ sa im nevenujeme, tak sme na tom horšie. Napríklad e, poisťovacia branža, e, tu tiež sa musia určite veci ešte regulovať, tu sa musí takisto rozlišovať. Uh, Ehm, pokiaľ napríklad e, ehm, pri EPC, alebo čo sa EPC týka, e, tak e, tu sa môžu, do toho, sa môžu tomu venovať neskôr. Môže to byť možno, že pokrok, ale čo sa týka tých súkromných partnerstiev alebo verejno súkromných partnerstiev. Tie môžu byť niekedy veľmi dobré, ale to sa týka väčšinou malých branží. A administratívne konania sa, sa e, e, administratívne konania sa to netýka a kontroly máme e, v e, krajinu pôvodu, e, ďalšie branže v Európe a nie sú pokryté ani všetky branže, ani všetky krajiny. Takže nie je to v podstate paušálne riešenie pre všetkých. My ešte stále musíme nemeckým uh, orgánom faxovať, faxovať papiere. Tak ja neviem. Uh, my, uh, ja by som si želala, aby sme boli v Európe už ďalej, ale evidentne nie sme. No dobre, môžete k tomu niečo pridať ešte. Áno. My by sme mali e, nemieša, nemali by sme miešať e, tieto veci navzájom. Máme fantastické nástroje, máte e, možnosť pre občanov, aj pre orgány obrátiť sa na toto, na toto rozhodcovské miesto, pokiaľ máte pocit, že niektorí e, občania alebo niektoré orgány nefungujú poriadne. Dobre, takže takto to funguje. A má to v podstate veľmi dobrú e, mieru <clears throat> riešenia pre uh, určité prípady. Dali sa tu mieša dokopy rôzne nástroje. Každý nástroj je určený na niečo iné, ehm, napríklad notifikácia nových požiadaviek, podľa smernice o poskytovaní služieb. Niektoré členské štáty po zavedení notifikačného e, konania nám neoznámili ani jedno, jeden iný prípad napríklad. Napríklad, e, no dobre, sú to určité, alebo snažia sa istým spôsobom odburovať tieto, e, tieto tieto um, prekážky. Musím povedať, že niektoré členské štáty skutočne sa snažia európske právo presadiť e, do života a aplikovať ho u seba. A európska karta, táto e-karta, tiež nie je nič e, to nie je nič malé. My tu máme veľký hrtesk pre podniky, e, oni môžu, uh, oni môžu uh, od nás uh, získať informácie o tom, o čo sa uh, vlastne je tam mnohé podniky vôbec nevedia, vôbec nevedia, kam by sa mali obrátiť, aby nejaké informácie získali. Takže uh, myslíme si, že <clears throat> sme tým postihli istú, tá, istú časť tej komplexnosti, s ktorou to bolo teraz prepojené, ale v každom prípade nemôžeme myslieť, že máme nejaký nový postup, nový systém a tým sa vyrieši všetko. To je také nebezpečné myslenie. Uh, my si myslíme, že vo Švedsku my využívame, využívame nástroje, ktoré máme k dispozícii a snažíme sa to riešiť a aj malým veciam sa treba venovať, že niekedy tie malé veci, malé veci spôsobia uh, veľké dopady. Ďakujem eh, veľmi pekne a na uh, záverom pán Weber. Mm, áno, dovolte mi hovoriť po francúzsky. A čo sa týka tých jednotlivých branží, no tak treba si možno venovať tým brážam samotným. Niektorí chcú tú chartu, niektorí ju nechcú, pardon, chartu. A keď sa predložil ten počiatočný návrh, tak bola istá kritika boli určité stanoviská, ktoré sme aj my poskytli a ktoré komisia nezohľadnila, ale najdôležitejšie aktéry a najdôležitejší a že dotknuté osoby sa niekedy krizujú a pre niektorých e, je to áno, tak ako ten nástroj bol nastavený, e, sa tu hovorí, že tie podniky, ktoré um, keď si pozriete obsah tejto um, katy, um, lehoty ktoré sú veľmi e, krátke. Práve pri vystavovaní tejto tejto e tak e, tu vlastne musíte len komunikovať s orgánmi vo vlastnej krajine a, orgány, a orgánmi v tej krajine, kam chcete e, vaše služby poskytovať. Takže máte nejaké podmienky tejto karty, to všetko bude dosť ťažké a keď si potom je, potom, e, potom je, potom je a Európska karta udelená a potom to platí bez e, nejakého ďalšieho e, obmedzenia. A niektorý orgán napríklad nemôže vôbec žiadať o aktualizované integrácie, pretože chceme byť digitálny a moderný a hovoríme si, že na no áno a podniky to môžu dnes ako, ako plniť všetko za všetko sa mení aj v podnikoch. A kontrolný orgán, že by ten teraz e, nežiadal nejaké aktualizované informácie, to bude predsa len problém. Dobre, potom ste povedal mi, hovorili niečo o k, k ambicioznosti tohto projektu. Ja som veľmi pozitívne, pre mňa bolo pozitívne vypočuť si, že touto kartou že toto karto vlastne sa môže bojovať proti zneužívaniu. To komisia ani v C, e, v C agende nemala. Ale napríklad e, môže to viesť k boju s, e, s firmami, ktoré majú len poštové schránky niekde zriadené. Takže no dobre, máme tu aj sociálny aspekt, áno, hovorí sa na jednej strane, že sa to bude prepracovať, na druhej strane sa nehovorí vôbec nič. Um, nie sú ešte, ešte možno dopady, posunuté dopady na vnútorný trh, ale možno, že by komisia a rada mohli byť ambicioznejší v týchto, v týchto návrhoch, že by sa viacej mohli venovať aj občanovi, aj zamestnancovi, ale uh, musím povedať, že my sme vždy veľmi radi a ochotní na dialog. Áno, srdečná vďaka a dovolte mi uh, ešte dať veľmi krátko Eh, reagovať. Eh, Prepáčte len na eh, vyjasnenie. Vy ste hovorili, že to platí neobmedzenie, ale toto predsa sa vťahuje na všetky nástroje. Ja nepoznám nič, čo by bolo časovo obmedzené. To je jedna vec. A druhá vec, my vždy môžeme ísť na uh, na stavbu a skontrolovať e-karty, či to, čo tam je, je správne. A pokiaľ nie, tak sa musia tie karty stiahnuť. V každom momente môžu, sa môžu jednotlivé štáty alebo štát výkonu sa môže spojiť s krajinou pôvodu. Takže toto všetko bude cez tú e-kartu možné. My sme akceptovali túto povinnosť a my budeme musieť zabezpečovať, aby boli tie vaše informácie aktuálne. My nemôžeme povedať nejakému, nejakému podniku, že niektorá, niektorý štát e, nemôže mať e, aktuálne informácie o činnosti, ktorú tam niekto vykonáva. Toto, on má na to jednoducho právo. Áno, dobre, ďakujem veľmi pekne. A v druhej časti sa budeme e, zaoberať konkrétnymi návrhmi komisie a budeme sa môcť kriticky e, zamyslieť nad týmto e, Máme tu ďalších panelistov, poprosím ich, aby dodržali teda slovo a hovorili len 7 minút. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Dovolte mi vám zagratulovať za to, že ste sa stali predsedničkou tejto veľmi dôležitej výboru. Ja zastupujem Mm, konfederáciu zamestnávateľských zväzov a zastupujeme milióny spoločností aktívnych v mnohých odvetviach. No a chcel by som objasniť na začiatku jeden bod. E, odvetvové výhrady e, nie sú iba odvetvia, ktoré sú v rozsahu pôsobnosti tohto návrhu, ale predovšetkým aj e, tie, ktoré môžu mať nejaký prínos alebo ich ovplyvní elektronický preukaz služieb. Takže Samozrejme, ide nám o to, aby bol sfunkčný trh pre všetkých. A myslím si, že musíme vidieť tento návrh v širšom kontexte, takže dovolte mi povedať, že oceňujeme návrh e, balíček e, služieb, e, ktorý je sprevádzaný novou notifikačnou procedúrou a samozrejme pre profesné združenia. Všetko to eh, by malo vyriešiť eh, eh, tú otázku, s ktorej by sme sa museli potýkať niekoľkokrát. No a dúfam, že sa k tomu potom v budúcnosti vrátiť. Vrátim sa teraz k elektronickému preukázu. A my samozrejme podporujeme ten koncept a samozrejme sa nám páči aj to, že členský štát a e, spoločnosť, ktorá v ňom sídli, e, môže komunikovať s týmto štátom. Ale samozrejme aj hostiteľskému členskému štátu to umožňuje zachovať si určitú mieru kontroly. Myslím si, že je pozitívne, že hostiteľský členský štát e, môže stanoviť veľmi presne, aké sú požiadavky na zachovanie poskytovania služieb v danom členskom štáte. Takže takýmto spôsobom E, toto vniesie väčšiu transparentnosť na jednotný trh, e, predovšetkým e, pri takom prístupe, ktorý má ambíciu zmenšiť fragmentáciu spoločného jednotného trhu. A samozrejme, treba stanoviť aj veľmi jasné kritéria na časový, časový rámec a tak ďalej Avšak e, tento návrh má ešte priestor na zlepšenie, môžeme ísť e, viac do podrobností. S tým úplne súhlasíme, napríklad poskytovanie e, dáta, dát tretím stranám, zodpovednosť, no a samozrejme informácia, ktorá musí byť obsiahnutá na tejto karte musí byť jasné, že tu je veľký rozdiel medzi biznis užívateľmi, ktorí budú mať samozrejme prínos v podobe integrovanejšieho eh, jednotného trhu a samozrejme poskytovateľmi tejto služieb, týchto služieb eh, tieto eh, ktorý treba e, veľmi dobre vypočuť a ich výhrady by nemali byť brané na ľahkú váhu, e, pretože táto e, elektronická karta, keď nebude zavedená spolu s ich výhradami, sa jednoducho nebude používať. Takže treba sa vysporiadať predovšetkým s tými výhradami odvetví, ktoré sú opodstatnené. No a samozrejme musíme rešpektovať aj dialog e, z ich strany, aby sme nevylúčili e, kritiku, ale takisto si myslíme, e, že odvetvia sú veľmi konštruktívne a dokážu sa vysporiadať aj s niečím, s čím nesúhlasia. No a samozrejme ide nám o to, aby sme zjednodušili administratívne postupy pre všetkých tých, ktorí chcú poskytovať E, takéto služby cezhraničným spôsobom, pokiaľ e, je výhrada e, taká, že to môže ovplyvniť konkurenčné prostredie. My nevnímame túto výhradu, ktorá by vyplývala zo súčasného znenia, ale môže táto výhrada sa opodstatniť nejakým budúcim znením. Samozrejme, v súčasnosti sa až tak nezamýšľame nad tým, akým spôsobom sa toto znenie môže zmeniť. Avšak zmeniť sa môže, musíme to mať na pamäti. Na druhej strane by sme chceli vidieť, e, zlepšiť toto znenie niekoľkým spôsobom. E, predovšetkým e, tak, že musíme lepšie preukázať prínosy tohto návrhu pre odvetvie. Je dôležité, aby bola jednoznačne preukázaná pridaná eh, hodnota pre tú spoločnosť a, a prímeť ju takýmto spôsobom, aby používala elektronický eh, preukaz. A samozrejme, tieto spoločnosti eh, budú musieť neustále aktualizovať svoje informácie, ktoré sú obsiahnuté na elektronické preukázy. A samozrejme, treba si jasne povedať, aké postupy možno preskočiť, alebo ktoré budú uľahčené vďaka tomuto preukázu. Čo je veľmi dôležitý bod, je to, že znenie by malo byť zlepšené v tom zmysle, že bude obsahovať všetky požiadavky, e, ktoré musia spoločnosti v jednotlivých členských štátoch e, plniť. Čiže e, všetky tieto požiadavky by mohli byť jasné už vtedy, keď začíname s týmto, s týmto procesom. To bude veľmi dôležité, predovšetkým pre malé a stredné podniky, ktoré keď budú chcieť pracovať aj hranične budú musieť vedieť, e, čo všetko budú musieť e, splniť. E, samozrejme, tento návrh ktorý bude obsiahnutý na karte, bude musieť byť dopredu známy a bude musieť byť aj jasné, akým spôsobom sa môže tento obsah aktualizovať. Myslím si, že v rámci tejto pôsobnosti je veľmi dôležité vysporiadať sa s výhradami odvetví, tak ako boli v súčasnosti nastolené, no a pokiaľ tento preukaz bude úspešným projektom, chceli by sme, aby ten, to, e, tá pôsobnosť bola čo najširšia, aby podkrývala čo najviac e, odvetví. Hovorili sme o určitej neochote a neporozumeniach. Myslím si, že je veľmi dôležité, aby takéto neporozumenia boli zmetené zo stola čo najskôr. A, a dovolte mi prizvukovať, že z našeho pohľadu a e, z perspektívy textu toto znenie e, sa e, nedotýka v žiadnom prípade práva na štrajk sociálnych istôt ani ochrany životného prostredia. A my absolútne podporujeme tento prístup. Nechceme, aby sa tento postup stal niečím, čím nie je, aby, sa, aby riešil práve takéto, takéto oblasti, s ktorými nemá nič spoločné. A takisto je veľmi dôležité vedieť, že e, preukaz neposkytuje poskytovateľovi e, žiadne dodatočné služby alebo poskytovanie týchto služieb v zahraničí. Takže dovolte, aby som to uzavrel. E, myslíme si, že ide o administratívne zjednodušenie a myslíme si, že sa musíme zamyslieť aj nad týmto aspektom a ambíciou tohto aspektu. Musíme byť e, pragmatickí. Je nesmierne dôležité, aby sme pracovali s tým, čo máme k dispozícii. Môžeme byť aj neskôr ambiciozni, ale myslím si, že musíme byť hneď na začiatku e, pozitívni v našom prístupu. A myslím si, že práve takáto transparentnosť e, veľmi prispieje k zlepšeniu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne e, za váš príspevok. Teraz pán Olbricht, e, ktorý je generálnym riaditeľom e, Federácie stavebného priemyslu. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja zastupujem FIEK, ktorá je sieťou európskych dodávateľov máme viac ako, e, pokrývame viac ako 26 členských štátov a e, európskych štátov. A z našeho pozičného dokumentu môžete vidieť, že naše odvetvie e, spolu s odvetvím priemyselného čistenia poskytuje veľmi široký rozsah služieb my nie sme neochotní, môžeme byť kritickí k tomuto novému preukazu a nemyslíme si, že by stavebný priemysel by mal byť z tohto úplne e, vyňatý. My sme samozrejme e, e, my zároveň dodávame službu a zároveň dodávame ale aj samotný tovar to je samozrejme bežné, e, pretože e, spolupracujeme e, priamo s výrobcami. Takisto nám sme povedali, že integrácia tohto odvetvia zatiaľ do jednotného trhu nie je taká dobrá, ako by mohla byť. A potom si kladete otázky, do akej miery môžeme merať integráciu a štatistiku cezhraničných aktivít. Myslím si, že v súčasnosti tieto štatistiky nepokrývajú celkom to, čo všetko musíme robiť, pretože ak napríklad e, zoberete spoločnosť Polska, tí pôsobia e, predovšetkým e, z Polska. Máme tu ale aj nemeckú spoločnosť, ktorá sa volá Hochtiv, ktorá ktorá síce pôsobí aj v domácej pôde, ale aj v Polsku a napríklad aj v e, Španielsku. Ale napriek tomu nie je tu žiadna integrácia medzi e, ich aktivitami. A Poliaci sa zatiaľ e, stiažujú, že 80% ich trhu je vlastnených síce domácimi spoločnosťami, ale ktoré sú vlastnené v zahraničí. A samozrejme potom E, napríklad v belgickom stavebnom priemysle, e, napríklad kontrahovaní zahraniční pracovníci e, odstránili z domáceho trhu viac ako 20 tisíc pracovných miest. Samozrejme, hovoríme o 70%, ale pozr- položme si otázku, ako akým spôsobom je to vypočítané. Uh, Očakávame, že toto číslo je oveľa vyššie a samozrejme aj bariéry, ktoré identifikovali komisiou, nekorešpondujú e, s problémami, e, ktoré zažívajú naši členovia, keď chcú robiť cezhraničné aktivity a majú skôr vyvinutý systém bilaterálnej spolupráce e, s inými krajinami. A e, samozrejme, mali by sme mať k dispozícii aj nejaké usmernenia v prípade reálnych problémov. A ďalšie, ďalšie čo, ďalšiu vec, čo som chcel spomenúť, máme pomerne veľa E, záujmov. Máme napríklad, musíme sa vysporiadať e, s kartami sociálneho poistenia, ako napríklad e, Švédska alebo vo Fínsku, napríklad v Estónsku. Estónsky zástupcovia poskytli veľmi rozsiahlu správu a hovoria, že častokrát tieto karty nekorešpondujú, e, či už je to napríklad na Malte alebo v Estonsku. A napriek tomu, že aktualizujú svoje, svoje databázy a napriek tomu, že poskytujú online prístup 24 e, hodín. Takže máme tu začiatok európskej e, platformy o konkrétnych skúsenostiach a a samozrejme to je odpoveď na praktické potreby, e, ktoré si vyžadujú aj veľmi modernú technológiu, čo sa týkajú smernice a nariadenia. Už to bolo niekoľkokrát spomenuté. Je to e, postup tichého e, schvalovania a samozrejme automaticky sa to považuje za schválené, pokiaľ nikto neprotestuje a samozrejme z kontroly o internej e, validite budú aj naďalej pokračovať. pretože táto vnútorný, vnútorný proces schvalovania je veľmi dobrý. Takže my sme toho názoru, že treba vytvoriť e, takú zrýchlený proces pre vysporiadanie sa s nelegálnymi aktivitami a potom je tu samozrejme obrovské množstvo delegovaných a implementačných aktov, e, ktorý zabraňuje celkom vidieť e, celkový rozsah toho, čo sa deje, e, pretože zatiaľ sme žiadne z nich nevideli. A myslíme si, že to je v našom zásadnom záujme. Takže elektronický preukaz služieb je niečo, o čo stavebný priemysel nežiadal, nie je to niečo, čo zodpovedá našim potrebám a, a je to iba rýchly spôsob, ako schvalovať nelegálne aktivity. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne, hovorí predsedníčka, za váš príspevok. A teraz pán Kliko Denant za Sir Franz. Euh, je remercie Madame Van Bosuit euh, euh, de nous accueillir en, en petit comité, comme ça c'est... Dobrý deň všetkým. Um, my si myslíme, že uh, sme si vypočuli zaujímavé informácie, ale ďakujeme tiež respektíve um, blahoželám pani prezidentka za um, vaše, k vášmu zvoleniu e, se France, to je vlastne e, združenie, z, e, ktoré spočíva na vzájomnosti a ktoré, ktoré sprevádza alebo sa stará o rôzne združenia. Ja som generálny riaditeľ se France. Podniky sa v, podniky sa združujú do právnických osob, do združenia, do združení, kde sú členmi napríklad pre, mám zo združenie pre vedenie účtovných, pre účtovníctvo, teda audity, daňové poradenstvo a podobne. My tu vlastne všetky prostriedky finančné či ľudské zdroje sa násadzujú e, v službe našich členov. Nemáme žiadnu dividendu, žiadne finančné prostriedky. Všetko e, to, čo máme, bo, máme e, alebo teda miniame na poskytovanie dôležitých, dôležitých služieb pre našich členov. Toto je veľmi dôležitý bod, lebo my neodpovedáme vlastne tomu tradičnému modelu. My sme poradenská služba pri, aj pri vedení podnikov, v IT systémoch, pri daných otázkach, otázkach životného prostredia a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi dôležitá oblasť našej činnosti e, tu predstavuje mm, predstavujú audity a daňové poradenstvo mm a vlastne my poradujeme, e, pardon, my e, poskytujeme poradenskú službu aj pre rôzne, aj pre rôzne mm, živnostenské a malé stredné podniky, ktoré sú usídlené na e, hraniciach, na hraniciach Francúzska. My sme vznikli pred pár rokmi, máme obrát okolo 77 miliónov eur, ale my musíme Ehm, my podľa francúzského práva máme nárok e, vykonávať toto povolanie a máme my e, sme diskriminovaní po právnej stránke, keď sa kontrolujú auditory my ako právnická osoba. Pokiaľ máme veľkosť, väčšinu, pardon, my chcem, my sme vlastne združenia, ale sme zároveň aj právnickou osobou a to je potom uh, to je potom um, vlastne deformácia e, dis, diskriminácia a diskriminácia. My si myslíme, že e, táto organizácia je jedinečná v Európe. Je o to, aby sme e, aby sa poskytovali v Európe rovnaké služby bez nejakej diskriminácie, teda vrátanie účtovníckého noha, auditorského noha napríklad. Je nám teda o to, aby sa táto profesia adoptovala, tu je potrebné, aby e, sa e, ekonomia vyvíjala. Vo Francúzsku napríklad, aby ste boli akreditovaným účtovníkom, potrebujete na to jeden diplom, ale e, tie pravidlá sú veľmi zastaralé, podľa ktorých sa postupuje. Takže v podstate máte síce jeden diplom a to by malo stačiť na to, aby ste si založil firmu a aby táto účtová, účtovnícká firma poskytovala tieto služby iným firmám a aby osvedčovala ich účtovníctvo. Takže my tu potrebujeme, aby sa tá legislatíva posunula ďalej, aby tam bola väčšia priepustnosť aj špeciálne, špeciálne v, týchto, v týchto službách e, poradenských. My vieme veľmi dobre, že v iných službách v Európe existujú iné pravidlá, ktoré sú, majú taký korporátny charakter, to znamená, že je to systém uzatvorených komor e, pri týchto profesiách a toto vlastne bráni tej pre priepustnosti. No, e-karta, toto je veľmi zaujímavý koncept, že toto je niečo, čo by mohlo e, napomôcť harmonizácii, harmonizácie pravidiel, právnych predpisov v Európskej únii. je skutočne pravda, že v celom rade oblasti, tam sa hovorí o harmonizácii, ale keď je o realitu, tak veľmi často e, to bojuje vlastne s realizáciou a je karta je vlastne to svetielko, ktoré možno, že záujem ostatných a, a hovorí pre všetkým, že treba s tým niečo urobiť, pretože ľudí to zaujíma a my by sme mali nájsť skutočne tú správnu e, rovnováhu. Je tu teda o priepustnosť profesie a otvorenosť v rámci Európskej únie a zároveň, aby sme e, dodržali e, tie predpoklady kvality a etiky týchto profesí, o ktoré nám tu ide. Teda, ja súhlasím samozrejme so zjednodušením týchto postupov, to je významné. Súhlasím tiež s tým, že by sme mali digitalizovať, ale nesmieme zabudnúť, že vo všetkých sektoroch predovšetkým čo sa jedná etiky, že sú tu určité požiadavky na kompetencie, na, na skúsenosti. Takže hovorím áno, áno, Eckhart určite áno, ale musíme dbať na požiadavky a pravidlá tak, aby to bolo eh, po etickej stránke uspokojivé aby e, to bolo v poriadku, čo sa týka know-how a e, kvality tých poskytovných e, služieb, teda či je to na úrovni kvalifikácie, či manažerských pravidel, či je to prístup tejto činnosti účtovných zdávacov a expertov, teda auditorov. Toto je vlastne naša kľúčová aktivita, ale všade musíme rešpektovať etiku a musíme byť nároční na kvalitu vykonávaných služieb. Toto samozrejme e, znamená tiež, že e, my pôsobíme na, trhovom, e, na v trhovej ekonomike, ale to znamená, že to musí byť aj dôvera v poskytovanie tých služieb, musia to byť isté znalosti skúsenosti. A každá firma by mala reagovať na tieto požiadavky. Musí to byť dôvera. Pro všetkým to platí pre účtovníkov a daňových poradcov a znalcov. Toto je dôležité. A potom, samozrejme, pretože my ako účtovníci hm, produkujeme čísla, my tu osvedčujeme my tu tiež osvedčujeme kvalitu účtovných firiem a účtovných služieb, takže my e, tu musíme mať e, istý, vysok, istú vysokú úroveň kvalifikácií a dôvery. Ono, treba touto cestou ísť ešte ďalej a preto Preto chceme, aby tento balíček služieb sa prispôsobil e, týmto pravidlám hry. Uh, čo sa týka Eckhart, už som hovoril, mohlo, môže to byť to svetielko na konci tunela a bude predstavovať istý, istú cestu, cez smerovanie k zmenám, ale to bude znamenať tiež určitú harmonizáciu. Ale my musíme skutočne rešpektovať kvalitu a znalosti a skúsenosti a tiež etiku ktorá musí byť vo všetkých krajinách rovnaká tak, aby boli tieto profesie priepustné. Áno, ďakujem veľmi pekne. Teraz dostáva e, slovo Nikoláša Mach ako posledný rečník a, a bude hovoriť pre Insurance Europe. Ďakujem veľmi pekne za možnosť e, zúčastniť sa na tom vypočutí a Federácie medzinárodných poisťovateľov. E, zastupujeme 95 e, celkového e, vybraného poistenia v Európe, takže väčšinu trhu. Samozrejme, čo sa týka opatrení v oblasti poisťovníctva, chcel by som zdôrazniť tri body. Chcel by som povedať, že že nesúhlasím s tým, že poistenie je skôr bariérou cezhraničného eh, obchodu, eh, pretože eh, mali by sme povedať, že aj poistenie by mali byť súčasťou cezhraničného eh, obchodu, ale nevieme, z čoho vychádza eh, komisia pri eh, svojom vyhlásení. Posúdenie vplyvov takisto neposkytuje žiadny konkrétny dôkaz, že poistenie je nejakým, nejakou bariérou. Samozrejme, cezhraničné poistenie je k dispozícii a ponúkajú ho všetky poisťovateľia naprieč Európou E, poistníci môžu získať krytie prostredníctvom e, maklera alebo samozrejme priamo cez poisťovaciu e, spoločnosť, ktoré platí aj cez hranične a funguje v rámci svojich stietí. Samozrejme, táto politika káže, že toto poistenie musí byť vystavené lokálne. A to ma privádza k druhému bodu. Sme presvedčení o tom, že takýto návrh e, poistenia neprispeje ničím dobrým našim zákazníkom. A samozrejme chcel by som zdôrazniť aj tri ďalšie opatrenia. Tým prvý je požiadavka pre poisťovateľov, aby poskytovali e, štandardizovaného e, postupu pri poistení proti spôsobeným e, škodám. To znamená, že e, poisťovateľ poskytuje poistenie e, v domácom štáte a ktoré by pokrývalo ale aktivity eh, v, eh, v celej Európe. To však nebude fungovať vo všetkých odvetví medzi členskými štátmi. Práva vďaka, vďaka eh, jednotlivým politikám harmonizovaný certifikát by nebol vôbec nápomocný hostiteľským členským štátom. A to prináša samozrejme významné rozdiely medzi tým, aby sme vytvorili harmonizovaný certifikát pre všetky obchodné odvetvia v jednotlivých členských štátoch a bolo by to prakticky nemožné. A samozrejme, keby sme e, e, vytvorili e, certifikát novej úrovne, by nebral automaticky do úvahy tie certifikáty, ktoré boli vytvorené na lokálnej úrovni pre jednotlivé odvetvia. Druhé opatrenia v tomto návrhu káže E, samozrejme e, v článku 11 poskytovanie certifikátu N3, ktorý nakazuje poisťovateľom posúdiť e, riziko spoločnosti, ktoré nepôsobí na ich územia, ktoré, ne, ktoré nepoznajú. Samozrejme to nenahráva práve tým poskytovateľom služieb, ktorí chcú mať poistné krytie. Samozrejme, história hovorí, že častokrát takýto krycí list eh, bude, eh, veľmi, bude mať veľmi obmedzenú eh, funkcionalitu v inom členskom štáte, a to práve kvôli súdnym konaniam a ovplyvní to schopnosť vypočítať sadzbu poistenia. Toto je článok 12 návrhu, ktoré zavádza povinnosť poisťovateľov a samozrejme jeho prípustnosť. Toto je zvlášť e, povážlivé, pretože to obmedzí e, slobodu e, poisťovateľov pri svojich poistných politikách. No a to ma privádza k tretiemu bodu. Napriek tomu, že pre spoločnosti takéto nariadenie neprináša takmer žiadnu výhodu, predovšetkým pre tie, eh, ktoré fungujú cez hranične a bude nesmierne nákladné implementovať takéto opatrenie eh, a samozrejme musíme sa vyrovnať s novými e, procesmi a budú musieť e, zavádzať e, nové procesy v systémoch. No a samozrejme e, v konečnom dôsledku sa tieto zvýšené náklady pretavia do zvýšených sadzieb poistenia. Samozrejme môže to mať aj iný dôsledok. vieme si predstaviť E, poisťovateľov, ktoré nebudú schopní vyrovnať sa s nákladmi takéhoto poistenia a jednoducho e, e, prestanú poskytovať takéto cezhraničné poistné krytie. A samozrejme, my chceme prispieť fungovaniu jednotného trhu. A robíme tak každý deň, pretože ponúkame plány, ktoré fungujú cezhraničným spôsobom. Dôvodom, prečo máme výhrady k tomuto opatreniu, je to kvôli tomu, že sa to, táto, tento návrh sa snaží naprávať problémy, ktoré neboli správne a korektne identifikované a e, častokrát e, neumožňuje orgánom hostiteľských krajín posúdiť e, mieru rizika v iných štátoch. No a samozrejme v neposlednom rade bude nesmierne dôležité a zložité implementovať to. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem veľmi pekne a chcela by som vám poďakovať za tento príspevok a teraz dám e, slovo e, spravodajcovi pánovi Mortenovi Lokegardovi. Ďakujem veľmi pekne za tieto dobré prezentácie. Mám dve otázky na panelistov. Jedna sa týka skutočnosti, že tento systém je dobrovoľný. Zdá sa mi, že veľa obav, ktoré tu boli vznesené, sa a boli vlastne neopodstatnené, lebo ten systém je dobrovoľný. Takže ako môže e, spôsobovať e, toľko problémov, keďže je dobrovoľný. A čo sa týka pána Pecolda, e, konštatovali ste, že vaša činnosť je cezhraničná svojou samotnou povahou. A nejaký systém elektrickej eh, karty by vám vôbec eh, dokázal poskytnúť eh, transparentnosť, že by ste napríklad dokázali lepšie identifikovať problémy, s ktorými sa potýkate. Teda, čo sa pýtam je, aká je alternatíva, keď mm, stojíte z oči voči všetkým týmto výzvam, pokiaľ ide o cezhraničné akty aktivity. Vedeli by ste s tým niečo urobiť aj bez elektronickej karty, ak nie, ak, aká by bola alternatíva, aby sme boli konštruktívni v našich diskusiách. Ďakujem pekne, Morton. A teraz dám slovo tieňovoj spravodajkyni pani Koráci. Byl. Ďakujem pekne a ďakujem aj panelistom. Rada by som sa vrátila k tým otázkam, ktoré boli vznesené pred chvíľou. Ja to chápem tak, že hovoríte, nie je to dosť dobré, ale viem, že mnohé členské štáty sú tak či tak v tom beznádejné, takže Pohneme sa ďalej, ale um, mne um, zoberieme pohľad to, čo potrebujeme. Takže um, keď uh, hovoríte, že by ste radi mali uh, rozšírený rozsah pôsobnosti. Čo tým vo všeobecnosti uh, myslíte? Vypočuli sme si aj názor, že minimalistický prístup je lepší ako žiadania. Aké sú tam tie regulačné problémy, ktoré sú najdôležitejšie? Vieme o tých prekážkach, ktoré existujú. Akým spôsobom my by sme sa mohli pohnúť ďalej v e, tejto e, smernici o službe, aby bola implementovaná členskými štátmi. A tiež ste e, spomínali, že by ste chceli presnejšie ujasniť, čo sa touto elektronickou kartou mieni. Predchádzajúci rečník povedal, že je to vlastne akási duplikácia Mm, k tomu, čo už existuje. Malo by to byť ujasnené. Ja by som tiež, tiež chcela eh, zopakovať svoju otázku. Ako vidíte úlohu eh, eh, my, ako vidíte otázku harmonizovanej, efektívnej cesty pre celú Európu. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo pani Jakonsari. Máte ešte nejaké doplňujúce otázky?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 Ešte sa opýtam na to, na čo som nedostala pred chvíľou odpoveď, a síce aká je tá pridaná hodnota. No zoberme si príklad Švédska. Myslím si, že je dôležité byť e, konkrétny a špecifický zdalo by sa, že Niektorí odborníci tvrdia, že toto poskytuje e, ďalšie možnosti na e, podvody a niektorí tvrdia pravý opak. Nuž čo je čo? E, máme tu problém s údajmi a tá dvojtýždenná lehota na update je príliš krátka. Sú tam možnosti na zneužívanie?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 Myslím si, že čím viac ehm, tých dôležitých účastníkov a dotknutých a, osôb tu máme, mm, to je dobré. My, mne ide o, o tú otázku. Ide takisto o tú smernicu o poskytovaní služieb. Ehm, na jednej strane je tu možnosť členských štátov, posilniť a poskytovať určité pravidlá, rešpektovať určité pravidlá s cieľom slúžiť tomu všeobecnému e, dobru. Takže taký chceme vytvoriť istú balans. Balans medzi podporou e, ekonomického či, či priemyselného e, podnikania a podnikateľskej sféry a na druhej strane samozrejme chceme, aby sa dodržiavali pravidlá, aby sa verejný záujem nepoškodzoval. Maria, ty si to hovorila, myslím, že právom, že eh, tu je dôležitá úloha a musí sa tu eh, skutočne mm, musí sa tu podporiť eh, presadzovanie verejného záujmu. No ako to vyzerá tu? Ja sa mm, orientujem touto otázkou alebo sa obracujem do toho skôr na komisiu. Niektoré členské štáty mm, to neurobili, niektoré to urobili. Vo Francúzsku sme mali 6 mm, ľudí, viac zamili niekoľko miliónov eur, ktoré sa tam investovali. A od ukončenia vlastne e, tej, tej lehoty na aplikáciu podniky to nepoznajú, komisia a to tiež nepozná a komisia si musí, pred, musí sa, sa postarať o to, aby sa jednotlivé pravidlá presadzovali v členských štátoch. Nie povedať, no tak fajn, že to niektorí urobili, no vy si to urobili, vy nie, tak nevadí. Tak e, dobre, niektorí na to použili dokonca verejné prostriedky a naši občania si potom kladú otázku, že teraz prichádza nový systém, týmto by malo všetko Eh, fungovať lepšie, my teraz to staré zahodíme a toto by malo fungovať lepšie. Neviem, no komisia by to mala predsa nám trochu vysvetliť, pretože on komisia nevedela pohnúť a príjmeť členské štáty k tomu, aby, aby eh, nasadili ten starý systém. Ako chcete presadiť, aby sa, aby sa aplikoval tento nový? Eh, nie sú tu žiadne sankcie, nie sú žiadne tresty, pokiaľ sa... No dobre, pokiaľ sa to nedodrží, ja, ja tak ako všetci ostatní kolegovia si kladiem otázku, či tu máme vý, výkonný digitálny systém, no neviem, tu je určite, sú tu, existujú tu určite aj lepšie. Nevieme, či to je pre verejnú správu ten najlepší nástroj, ale dobre, tak je karta, no dobre. Um, príslušné, príslušným orgánom členského štátu by ste mali, by ste mali vlastne um, im prepožičiate kompetencie e, toho štátu prijatia e, pretože oni budú e, kontrolovať jednotlivé, kontrolovať jednotlivé um, údaje a budú vystavovať e-kartu. Ako, ako to chcete, ako to skutočne chcete zabezpečiť, aby to bola vládla férovosť, aby sa zachovali a rešpektovali verejné aj sociálne um, E, sociálne e, záujmy. My e, chceme zlepšiť tú situáciu v Európe, nechceme ju zhoršiť. My chceme korektne, korektne jednať. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ja si myslím, že um, väčšina týchto otázok už zodpovedala panelisti v tom minulom paneli. Anna Maria chcela niečo uh, povedať. No dobre. Ja som chcela povedať len toľko, že my tu máme zástupcov a orgánov, a oni sú aj kolegium, ako obchodná komora napríklad, oni sú, oni sú um, majú kompetencie pre vnútorný trh, to je nie súkromná inštitúcia, ale komerčná. No, to je jedna vec. A druhá vec, tá e-karta. My sme hovorili už o tom predtým, v tom predchádzajúcom paneli, že tu sa e, v žiadnom prípade e, nechce, e, nechceme vstupovať do, do kompetencií členských štátov, niektoré branže liberalizovať alebo upravovať, ale e-karta medzi členskými štátmi nie je reglement pre branže v tom, ktorom štáte. Určite nie, je srdečná vďaka. Dobre. A, takže ďalšia otázka, pán Tarabela. Dobre, dovolte mi všetkých upokojiť. V ráde e, sa volá tá e-karta MT karta. To ma, čo ma veľmi teší, pretože ja som si tu vypočul aj tých dotknutých, pána Pecolda, pána Pieka, uh, Confuse France, takisto Mm, bolo to trošku nejasne vyjadrená, ale samozrejme uznanie kvalifikácií je veľmi dôležité na, pre prístup eh, k trhu práce. Váš Mák eh, takisto hovoril, že a, eh, a, máme rôzny prístup a, a predsa sa tu prejavili zase moderátne, ale sa tu prejavili v každom prípade ehm, pochybnosti, ako to bude fungovať, aj ako to by to mohlo fungovať pod tou smernicou o poskytovanie služieb. Um, na vnútorný trh to možno, že destabilizuje, možno to zmení jeho štruktúru, možno si budeme musieť pozrieť, ako sa tie služby vlastne, vlastne poskytujú pre uh, našich občanov. Uh, e, Viežení to povedal, um, sa povedalo, že, že e, tá, ten slobodný pohyb pre poskytovateľov služby už existuje. Aj teraz. A, a e, ja som si pod vypočul tiež Business Europe, no toto slúži. No to je tá istá diskusia ako v komisii. Pravdepodobne e, budú, eh, píšu tým istým perom. A teraz eh, mi dovolte eh, zodpovedať inú otázku. Tak smernica o poskytovaní služieb sa, sa teraz práve rieši a táto IKAT nejako tak k tomu prišlo. Ale každý členský štát musí um, mať aj kvalifikácie, e, musí mať špecifikované kvalifikácie, musí mať kontrolné mechanizmy, ktoré musí zavádzať. Takže e, je tu ďalšie riziko, e, že, že tu je tiež riziko, ktoré musíme, ktoré musíme zohľadiť aj tvojej branže, ako je stavebná branža, možno ďalšie poisťovníctvo, pre firmy, pre, mm, ktoré robia robia také zvláštne služby ako e, čistenie budov, napríklad e, upratovačské firmy a tak ďalej. Určite je tu istý sociálny dumping. My musíme v Európe my musíme v Európe sa snažiť a tu nasadiť a tu zmeniť. Moja otázka je veľmi e, jednoduchá. Ja chcem pána Petsolda, pána Žomara, osobne sa opýtať. Vy viete, myslím si, že ako to funguje v parlamente, pán Kiko by tiež vedel e, odpovedať, ale bol taký, e, taký priateľský, že som mu tú otázku nesel použiť. Dobre. Je to Viete, že my tu máme spolorozhodovacie konanie v rade, viete, že tu, je, že tu je text, ktorý sa môže zamietnúť, ktorý sa, potom sa môže komisia požiadať, môže sa požiadať, aby to prepísala, aby ten text bol taký, aby nepodkopával to, čo my sa tu snažíme budovať. To znamená, že chceme vyššiu mieru spravodlivosti aj pri vysielaní pracovníkov. Ja si veľmi dobre pamätám, že práve obrovský problém u Wolkensteinovej, vo Wolkensteinovej smernici bol princíp e, krajiny pôvodu a toto sa v tej smernici o poskytovaní služieb vylúčilo. Z tej smernice teda vylúčilo. No a e, tá zem, e, tá krajina pôvodu, to je deštrukčné pre ten vnútorný trh a možno sa ten text nedá ani opraviť nejako, a možno, že je lepšie ho stiahnuť. Dobre, Ďakujem veľmi pekne. Dobre, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som s veľkým záujmom E, počúvala vystúpenie nášho kolegu pana Tarabela. Ja si myslím, že celý rád e, z našich kolegov vidí príležitosť pre podnikateľov, pre zamestnávateľov, ako e, zjednodušiť prístup k trhu služieb. Samozrejme, sú tu isté pripomienky a návrhy, a ako by sa tá e-karta dala vylepšiť napríklad. Ale dovolte mi povedať, že kým sme hlasovali a môj predrečník, pán kolega Tarabela. už keď sme minulý týždeň na plenárke hlasovali za digitálnu ekonomiku a za digitálnu spoločnosť ako istú príležitosť pre rast v Európe, tak my predsa nemôžeme odmietať nástroj, ktorý je jednoznačne digitálnym nástrojom, ktorý zjednodušuje trh služieb v Európe. Toto predsa nie je nová úprava. A ne, nemení žiadny sociálny štandard pre nové štáty. Ale ja ho chápem ako nástroj pre poskytovanie služieb v jednotlivých členských štátoch a ich ponuku. Toto vyplynulo z tej diskusie a práve zástupca francúzskej spoločnosti EC France povedal to, čo som z toho pochopila aj ja, že je to istá cesta k harmonizácii určitých pravidiel a štandardov, ktorá sa nedá vynútiť a nedá sa to napísať tu v Bruseli, ale musí to ísť postupne. A toto, myslím si, je tiež príležitosť, ako e-kartu využiť na to, aby sme tu nachádzali harmonizačné postupy, ktoré by boli v praxi užitočné a ktoré by boli priateľné pre jednotlivé sektory. Pre mňa um, na ten poistovnícky sektor je, um, či je to pre nich riešenie, tá e-karta, hoci tá harmonizácia pre nich, pre nich je problémová je. Takže myslím si, že v budúcnosti by sme mali riešiť e, technické veci okolo e-karty, ale to je tiež otázka komisii, ako má premyslené tú, tú spoluprácu a tú súčinnosť tých jednotlivých sektorov, ktoré sú zastúpené v e-karte. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Teraz e, Pascal Remont má slovo. No, boli to moje želania, a veľmi za vaše váš, za vaše služby. Áno, teraz po nemecky. Áno, e z, je veľmi zaujímavá. Myslím si, že tá základná myšlienka je v poriadku, že v Európe ehm, sú služby, respektíve tie hranice, ktoré momentálne e, existujú a bránia nasadzovať služby cezhranične, že tieto hranice by sme mali, by sme mali porušiť a, a z, eliminovať. My máme teraz ten text pred nami a sa veľmi teším, že máme teraz takýto panel, kde môž, si môžeme vypočuť, že, či to bude fungovať alebo nie. Čo ma trošičku a, ruší, tak to sú dve veci. Mm, je to to, že v podstate administratíva, štátna administratíva, verejná správa štátu k e, preberá vlastne, preberá kompetencie, ale preberá hlavne prácu za firmy a za e, krajinu e, vyslania. A to je mo, ehm, e, to je otázka na panelistov. Myslíte si, že e, tá, ktorá krajina, ten ktorý členský štát zvládne nápor e, tých žiadostí, ktoré prípadne dostane? A potom tu máme otázku, ktorá sa obracia na pána Pecolda. Ja tu mám viacerých záujemcov a zástupcov, zástupcov rôznych záujmov, ktoré som sa A Napríklad z oblasti pôsobnosti smernice má byť, má byť vyňatý sa teda má vyvinúť ten stavebníctvo a moja otázka. A, by som uviedol určité príklady, možno, že ako sa tomu hovorí, že je to, že je to podporovanie nekalých praktík. Ako sa to dá približiť, aby sme mali argumenty pro alebo kontra, aby sme, aby sme vedeli, že ktorú tú branžu máme vylúčiť z oblasti pôsobnosti. Nož, uh, v reálnom eh, hospodárstve to momentálne tak eh, funguje, že mm, a sme si toho vedomi teda, že IKARTA karta nerieši toho veľa a že môže viesť aj k ilegálnym praktikám. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem Pascal. Andra Pascal už tu nie je. A pokiaľ sa nikto ďalší nehlasí o slovo, myslím si, že niekto viac, tak e, dostal slovo panelisti. Myslím si, že prejdeme to zase v tom pôvodnom poradí, tak ako to je na programe, takže uh, si Jurov ako prvý. Thank you. Thank you for giving me that. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem veľmi pekne e, za slovo. Táto diskusia sa stáva pomerne zaujímavou. Možno by som mohol začať e, s tým, že spomeniem niekoľko bodov, ktoré načetol pán Tarabela. Myslím si a veľmi oceňujem e, veľmi e, vysokú úroveň dôvery, ktorú pán Tarabela má v Business Europe. E, myslím si, že to by bolo e, výrob, výborné a samozrejme a e, v jednotný trh. No nie, ale teraz úplne vážne. E, myslím si, že náš prístup bol veľmi konštruktívny. E, neznamená to, že sa iba pobúchame po pleci s komisiou a potlapkáme sa po pleci. To znamená, že čo si Business Europe myslí o súkromí. To je úplne iná diskusia sme tu, pretože e, sme presvedčení o jednotnom trhu a že jednotný trh môže fungovať lepšie. A myslím si, že môžem s vami však e, nesúhlasiť, že takýto, e, také, také zavedenie takéhoto niečo by mohlo oslabiť kontrolu členských štátov. Ja si to nemyslím. Myslím si, že tento návrh ponecháva konečnú kontrolu v rukách členského štátu. A tak by to malo byť a nechceme na tom nič meniť a to ma privádza e, k ďalším bodom, o ktorých sme spomínali. Je ich pomerne e, veľa, e, ktoré by som mohol spomenúť, ak predsednička dovolí. Je to samozrejme dobrovoľný návrh a tento návrh by mal byť dobrovoľný. Je pomerne samozrejme toto dôležité, aby sa nestal, ako niektorí povedali, aby sa nestal dodatočnou záťažou. Je to niečo, čo sa podniky môžu rozhodnúť používať, ak to bude pre nich výhodné. No samozrejme, tento návrh bude ešte treba zlepšiť, aby bol dostatočne atraktívny, tak aby bol používaný efektívne. Čo sa týka rozsahu, e, možno e, musím objasniť e, to, na čo narážala aj pani Koraca Bild. Ak samozrejme toto bude úspešné, tak ten rozsah pôsobnosti bude možno rozšíriť. A ďalší bod je veľmi kontroverzný. Ak niektoré odvetvia naozaj chcú byť vylúčené, samozrejme toto by malo byť prejednané predovšetkým e, so sektormi samotnými, e, pretože je veľa e, užívateľov týchto odvetví, ktorí sú spokojní s týmto a myslím si, že by to bolo nápomocné. Ja samozrejme nechcem spomínať mieru integrácie služieb. Nebudem spomínať, čo o tom povedal komisár, alebo FIEK o tom povedal. Avšak eh, pokiaľ eh, je tu nedostatok eh, cezhraničných opatrení, tak by to mohlo pomôcť. Máme už dostatočné opatrenia. No a ak k tomu e nejakým spôsobom prispieje, tak to bude iba lepšie, ale zatiaľ nevidím nejaký iný dodatočný bod čo sa týka regulačných bariér, ktoré, s ktorými sa musíme vysporiadať, myslím si, že tu je jedna, ktorá bola častokrát e, spomínaná e, vzhľadom na formuláre, ktoré sú vyžadované v mnohých členských štátoch, e, s ktorými musíme samozrejme rátať, ak chceme poskytovať službu cezhranične. A samozrejme nehovoríme tu o E, celkovej facilitácii. Čo sa týka kvalifikácia informácií, ktoré sú požiadané, e, samozrejme tu je návrh, ktorý hovorí, že poskytovateľ e, musí vysvetliť, aké druhy služby poskytujú a myslím si, že toto je veľmi dynamická služba a samozrejme niektoré spoločnosti poskytujú rozličné služby, takže si myslím, že by bolo užitočné, aby karta objasnila, e, že poskytovateľia môžu poskytovať všetky svoje služby a e, nebolo, aby nebolo potrebné mať jednu kartu na jeden druh e, služby. Eh, pýtali ste sa na IMI. My samozrejme podporujeme eh, túto myšlienku, ale stále tu je obrovské množstvo eh, aktivít, ktoré treba ešte urobiť. Môžem vás poprosiť, aby ste to skrátili, lebo máme ešte ďalších troch rečníkov. Áno, bolo tu množstvo otázok. To, čo bolo e, prirovnané v minulosti, ten poskytovateľ služieb e, by mal z toho určitý e, prínos, ktorý by sa začal priamo v hostiteľskom členskom štáte. A samozrejme, čo sa týka predchádzaniu zneužívania, ja nevidím nejakého nekalého poskytovateľa, eh, ktorý chce podviesť eh, svoj členský štát pri poskytovaní certifikátov. A samozrejme táto dodatočná transparentnosť bude samozrejme prínosná a eh, ktoré majú znížiť zneužívanie a myslím si, že bude veľmi dôležité hľadať dodatočný e, súhlas a pokiaľ sa, tomu, pokiaľ sa tak nestane, ale samozrejme bude sa tu poskytovať tieto služby cezhranične a budete sa musieť vysporiadať samozrejme pri tomto s vlastným členským štátom. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Teraz e, dám slovo Eh, pánovi Peceltovi, aby zodpovedal na otázky, ktoré mu boli položené. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem veľmi pekne za otázky. Začnem tým, eh, čím, čo už eh, tu bolo povedané o princípe dobrovoľné. Áno, je to dobrovoľné pre podniky, ale je to ne, e, povinné pre členské štáty. Takže ak niekto zavedie preukaz e, elektronických služieb alebo elektronický preukaz služieb, ako náhle vstúpi do platnosti a bude platný na veky. Áno, samozrejme, nereagoval som úplne, takže e, takže samozrejme tá pointa je, že keď vidíme tieto, tieto postupy, pokiaľ máte. Eh, toto je niečo, na čo musíme pracovať eh, kontinuálne, pretože je to špecifické problémy, eh, ktoré sa tohto týkajú. A samozrejme, s, takým, s takýmto preukazom je to presne naopak, keď hovoríme o konkrétnej implementácii. A samozrejme, keď máte švajčiarskú spoločnosť, ktorá zamestnáva ľudí eh, vo, vo Francúzsku, eh, potom jej eh, certifikát pôvodu je stiahnutý, tak to treba rešpektovať. No a keď vidím túto, tento preukaz, túto kartu, tak to bude pravdepodobne fungovať rovnako. Takže je to, je to dobrovoľný systém, ale iba z polovice. Na jednej strane je aj povinný. Keď ste hovorili Samozrejme, je tu eh, menší počet dodávateľov, ktorý pracuje cez hraniačne. Eh, pretože mnoho spoločností neposkytuje svoje služby eh, príliš vzdialen, príliš ďaleko od svojho sídla. Samozrejme, keď sú pri hraniciach, tak zále niekedy fungujú aj cez hranične ale väčšina dodávateľov ani neodchádzajú z daného regiónu vo svojej e, krajine. E, tak to jednoducho funguje. A pán ten Sári povedal, e, že my z našej strany nevnímame nejakú pridanú hodnotu. A ja už som aj vysvetlil, prečo a ako to funguje aj so združeniami v jednotlivých členských štátoch. Pán Tarabela E, povedal, či by nebolo lepšie e, odmietnúť to, e, tento návrh, než sa ho snažiť zlepšiť. Môj problém je, že toto sa netýka iba stavebného priemyslu. Keby to bol iba návrh pre stavebný priemysel, tak by som povedal, áno, požiadajte komisiu, aby pripravila nejaký lepší návrh, ale to nie je len pre nás a preto nemôžem e, požiadať o stiahnutie. Ale z našej strany, keby sa to stiahlo, tak by to bolo samozrejme e, v poriadku. E, Áno, pána Lamos, vy ste sa pýtali, že máme tu nejaký príklad na, ilegálne prax, na ilegálnu prax či nekalú prax a potenciály zneužívania týchto vecí. No, je vlastne to, myslím, to, čo som predtým povedal. Keď tú kartu raz máte, tak e, potom máte možnosť všetko možné nie a nerobiť, e, pretože to dlho bude trvať, kým e, vám ju odoberú. No, čo sa dá urobiť a môžem vám povedať, že keď vidíte, čo sa všetko na tých staveniskách udeje v praxi, ja vám, ja vám garantujem, moja fantázia nie je dostatočná na to, koľko energie a takejto práve niekala energie je uh, k dispozícii, ktoré, eh, keď sa niečo eh, takéto deje. My sme mali Nemecku, Nemecku, Nemecku napríklad eh, stavbu, kde, boli, kde bolo 25 Portugalcov, ktorí všetci hovorili len po polsky mali, ale práve portugalské pasy, pasy napríklad. Takže to je niečo, čoho sa dosť obávame, keď sa tu dajú rôzne certifikáty, ktoré tu budú kurzovať hore dole. Keď sa dohodneme na elektronickej karte, tak potrebujete vlastne len v jednom, eh, s jedným úradníkom eh, v také, vo svojej krajine mať eh, dobrý pomer, dobrý vzťah a dostanete takú kartu. Ja, dobre, keď si pozriete, čo sa dnes deje na staveniskách e, s tými certifikátmi a, a, jedna, tak nemôžete <laughs> dôverať skutočne vôbec nikomu, to je téma, ale ktorú um, my musíme sami, sa musíme sami venovať, musíme sa skutočne pozrieť, čo sa tu udeje. No, dobre, myslím si, že e, som momentálne, e, momentálne som odpovedala zrejme na všetky otázky a poďakujem sa vám, pani predsednička. Áno, ďakujem. Teraz eh, France eh, má slovo. Áno, čo sa týka tých auditorov, to je naša taká hlavná téma. Uh, Sir France. A tieto texty uh, sa môžu vylepšiť, samozrejme. Je tu harmonizačná iniciatíva, ktorá sa skrýva za tou kartou. Uh, Eh, je to samozrejme pár nedostatkov, možno trošku zmeniť eh, štilistický eh, slovosled. Napríklad sa tam nehovorí o stavoch ani o zrušeniach, to sa dá korigovať. Ale sú tam ďalšie také praktické nedostatky, ktoré treba zmeniť alebo ktoré treba, ktoré treba vyriešiť, aby sme skutočne um, mali kompetenciu, aby sa um, ho ekonomicky činní ľudia um, alebo pracovníci uh, z iných štátov uh, splňali aj tie uh, vysoké, vysoké nároky, ktoré napríklad u nás zakladú. Um, mali by sme začať pri tých praktických veciach a zapracovať ich do textu a samozrejme to závisí tiež od špecifických branží No, viete, keď je niekto auditor, tak toto sa netýka len celou radu podnikov, ale sú tu rôzne hospodárske segmenty. My sa tomu musíme venovať skutočne veľmi pragmaticky, ale čo sa týka IKT, tak to chceme to vniesť do takého toku istých eh, vedomostí, znalostí. My chceme, aby sa etické, aby sa, aby sa plnili nielen teda uh, Um, vecné predpoklady, ako je, sú znalosti, schopnosti, kompetencie a tak ďalej, ale aj etické veci. A to je dôležité. No a um, my máme teraz uh, nástroj, ktorý nám môže umožniť niečo urobiť a my v našej branže môžeme samozrejme prispieť e, konkrétnymi príspevkami, špeciálne pre našu branžu. Áno, ďakujem pekne. Insurance Europe? Um, okay. Áno, eh, ako povedal pán eh, Lockegaard, eh, nebolo by to povinné pre poisťovateľov. Samozrejme, výroba certifikátov je samozrejme aj naďalej povinnosťou a pravdepodobne by museli byť vypracovávané v štandardizovanom formáte. A to by samozrejme znamenalo, že e, poisťovateľia by museli byť aktívni iba vo svojom regióne a nie cezhranične. A keby by chceli poistiť e, svojich zákazníkov cezhranične, museli by e, mať aj certifikát, čo sa týka pridanej hodnoty tu. Poisťovateľský sektor je v špecifickej situácii, pretože Eh, nemáme mať žiadny prínos z tejto e-karty, eh, pretože my už v zásade fungujeme na jednotnom trhu. Ale chcel by som opätovne povedať, eh, môjim pocitom je, že tieto spoločnosti nemajú nejaký prienos. Sú tu rozdiely medzi členskými štátmi, ktoré samozrejme niekedy e, stiažujú e, poskytnúť poisten, e, poist, poistné krytie, avšak riešenia existujú a opatrenia v tomto návrhu by nejakým spôsobom nepomohli spoločnosťam, ktoré chcú rozvíjať cezhraničné aktivity. Potom to bola otázka pani Tarabelu, čo v takomto prípade urobiť. No a moja pripomienka, respektíve môj komentár je, že iba v rámci týchto troch opatrení, ktoré sa vzťahujú na e, poistenie, my nevnímame nejakým spôsobom, ako zlepšiť tieto opatrenia. Sme presvedčení o tom, že sú tu e, zásadné problémy, ktoré vedú k identifikácii e, problému a z našeho pohľadu tieto tri opatrenia nepomôžu našim zákazníkom a naopak budú iba dodatočnou záťažou počas implementácie a z môjho pohľadu by nemali byť e, súčasťou v smernici. To by bola naša odpoveď e, návrhu páni Šojdrovej na vylúčenie sektora doprava. No a samozrejme, e, čo sa týka komentáru o administratívnej záťaže, ako sa spôsobom sa s tým vysporiadať v celkovom rámci, ale chcela by som zdôrazniť, že z našeho pohľadu e, certifikácia, e, ktorá sa e, týka poistného krytia v konkrétnej krajine, by bola veľmi obmedzená v členskom štáte. Takže chcel by som spomenúť túto pridenú hodnotu, čo sa týka poistného certifikátu, tak tá podľa našeho názoru by bola veľmi obmedzená. Ďakujem veľmi pekne. E, predtým, e, než dáme slovo pánovi Lokegardovi, e, ešte niekoľko záverečných pripomienok dávam slovo ešte Európskej komisie. A buďte prosím veľmi, veľmi struční. E, tlmočníci nám e, poskytli ešte zo pár minút e, na pokračovanie v práci, ale buďte veľmi struční. Ďakujem veľmi pekne, gratulujem vám k zvoleniu. Tešíme sa na našu spoluprácu. Je to pre komisiu veľmi dôležitý výbor. Samozrejme, Nebudem zodpovedať na všetky zaujímavé veci, ktoré som si tu dnes e, vypočul, ale dovolte mi povedať, že e, komisný návrh môže byť e, popísaný ako koláč ale skôr ako taký anglický ovocný koláž, veľmi jednoduchý. Ale samozrejme sme ochotní pomôcť e, výboru, aby vyladil recept na tento koláč e, a tento nástroj, ktorý má riešiť niektoré e, problémy, ale samozrejme niektoré z tých najzávažnejších výhrad. Takže ďakujem veľmi pekne za vytvorenie tejto pracovnej atmosféry a dúfam, že budeme schopní pomôcť vám aj vo vašom prípade. Ďakujem veľmi pekne aj za pomoc v kuchyni. Je to veľmi... Eh, eh, a pán Morten Lokegaard, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne a ja budem takisto stručný, keďže už je po, eh, pol aj z našej strany ďakujeme veľmi pekne účastníkom panelu a myslím si, že ak toto má byť popísané naozaj ako koláč, a hovorili sme iba o niektorých jeho ingredienciách. Z mojej strany môžem povedať, že som teraz e, trochu múdrejší o niektorých kľúčových záležitostiach. Teraz sme samozrejme sam, e, na úplnom začiatku a myslíme si, že táto legislatíva bude v konečnom dôsledku veľmi e, vyvážená. To je aj naša ambicácia. Takže mm, myslím si, že v našom mene môžeme vám poďakovať za účasť a odteraz samozrejme budeme pokračovať v dialógu s vami a samozrejme vítame vás aj v našich e, e, priestoroch kedykoľvek, takže ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne, Morten. E, ja už nemám čo dodať, aby som bola úprimná. Ako spoluspravodajkňa samozrejme budeme pokračovať v dobrej spolupráci a chcela by som sa poďakovať všetkým odborníkom, panelistom, ktorí k nám dnes zavítali sekretariatu IMCO za dokonalú organizáciu a samozrejme e, e, v mene predsedničky by som sa chcela poďakovať aj e, tlmočníkom. A teraz dobrú chuť a budeme pokračovať po obede. Ďakujem veľmi pekne.